God morgon, var god och... Eh, Dobré ráno. Poprosím kolegyne kolegov, aby zaujali svoje miesta, aby sme mohli okamžite aj začať. Dobré ráno, ešte raz vás srdečne vítam na dnešnom vypočutí seminári. Som veľmi rada, že vidím, že tu máme toľko účastníkov, ktorí sú veľmi angažovaní a budeme sa to zamýšľať nad novou stratégiou EÚ pre rodovú rovnosť. Chcela by som medzi nami privítať našich pozvaných hostí, ktorých potom krátko predstavím, ale to spravím tedy, keď nastane čas, aby sa ujali slova. Chcela by som privítať pani Belinda Paj, ktorá je vedúce riaditeľstva pre rovnosť žien a mužov v rámci Európskej komisie. Vítam aj ostatných kolegov a ostatných účastníkov. Pevne verím, že budeme mať dostatok času na to, aby sme si mohli vypočuť všetky príspevky. Srdečne vás vítam. Dnes budeme diskutovať o tom, čo je nevyhnutné pre novú stratégiu pre rodovú rovnosť, aké nástroje potrebujeme na to, aby táto stratégia bola efektívna. Pozvali sme si k nám rečníkov, aby nám pomohli. Máme tu aj zodpovednú spravodajkyňu pre správu z vlastnej iniciatívy, ktorú vypracuje, pani, ktorú vypracuje náš výbor, aj to pani Ilda, Ilda Figueiredo. Ja by som chcela krátko na úvod povedať, že máme určitý časový rámec, ktorý je veľmi dôležitý a musíme ho dodržať. To znamená, že bude musieť byť skutočne veľmi prísna skutočne veľmi prísna, čo sa týka prideleného rečníckého času. Musíme preukázať solidaritu v tom zmysle, aby čo najviac účastníkov mohlo prispieť do diskusie. Preto budem veľmi prísna pri stanovenom čase pre rečníkov. Takže opätovne vás srdečne vítam a otvoríme náš deň tým, že si vypočujeme prezentáciu od našej spravodajkyne. Je to pani Ilda Figueiredo. Nech sa páči, máte čas 5 minút. Nech sa páči. Obrigada, presidente. E, também quero e, cumprimentar. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som rada privítala všetkých našich hostí a rečníkov, ktorí prišli na naše dnešné podujatie, aby nám pomohli v tomto vypočutí. Myslím si, že vaše príspevky budú veľmi dôležité a predovšetkým nás zaujíma, čo si myslíte o implementácii opatrení, ktoré boli zavadené na úrovni EÚ, ale aj na úrovni členských štátov. Taktiež nás zaujíma, čo si myslíte o tejto novej stratégii pre rodovú rovnosť, e, teda pre rovnosť medzi mužmi a ženami? Radi by sme v rámci tejto iniciatívy odstránili diskrimináciu medzi mužmi a ženami a zaviedli rovnosť. Rovnosť ako súčasť e, sociálneho pokroku. Nechceme nikoho znevýhodňovať v jeho právach. Teda je to dôležité vypočutie v tomto dôležitom období, v ktorom nastúpi do úradu nová komisia už onedlho a bola nám prislúbená táto nová stratégia, ktorá nás má voviesť až do tohto nového obdobia až do roka 2020. A v rámci tejto stratégie bude predstavená aj nová stratégia vzťahu medzi mužmi a ženami. Musíme tu zohľadniť aj to, že situácia, v ktorej sa teraz nachádzame, je veľmi ehm, vážna pre ženy. Pripomíname si teraz té výročie Medzinárodného dňa žien. A keď sa pozrieme na Peking a štatistiky, ktoré sme si vtedy uvedomovali a štatistiky od vtedy, je jasné, že nezamestnanosť e, v, u žien je skutočne veľkou obavou. E, v Európskej únii 65 miliónov ľudí je nezamestnaných e, a z nich je mnoho žien a v dôsledku tejto situácii trpia najmä ženy a deti. Nezamestnanosť žien je vysoká a taktiež e, e sú ženy veľmi nízko platené, teda ešte stále napriek e, smernici o rovnosti existujú rozdiely v mzdách. Táto smernica bola e, vypracovaná už pred 30 rokmi. Napriek tomu sú tu rozdiely. Okrem toho, ženy nemajú rovnaký prístup k verejným službám, ďalej k službám na ochranu dieťaťa a na starostlivosť o starších ľudí. A keďže je to takto vo všeobecnosti, to bremeno je spravidla na pleciach žien, ktoré majú zodpovednosť za svoje rodiny. Preto potrebujeme novú stratégiu, ktorá bude zohľadňovať všetky tieto nové okolnosti. Teda je potrebné verejne zasahovať, ale taktiež e, musíme zmeniť e, zmýšľanie a politiku, ktorá bude podporovať rovnosť e, medzi mužmi a ženami tak, aby sme dosiahli zmenu tejto situácie. Uvedomujeme si, že Európska komisia má v pláne novú stratégiu rovnosti medzi mužmi a ženami a to by sa malo udiať v polovici tohto roku. Eh, musíme k tomu prispieť aj my k vypracovaniu tejto stratégie a začneme pracovať na tomto projekte dnes. Isté, že eh, uskutočnia sa aj iné podujatia, teda dnes e, máte možnosť Máme možnosť diskutovať e, o tomto v Európskom parlamente. Um, a taktiež na komisie sa o tom diskutuje. Avšak nie práve teraz. Dnes eh, na tomto vypočutí budeme mať dva panely. Jeden sa zaoberá cieľmi pre novú stratégiu rodovej rovnosti a druhá diskusia, druhý diskusný panel sa bude týkať nástrojov pre účinnú stratégiu Európskej únie. To bude druhá časť nášho vypočutia. Okrem našich hostí, našich rečníkov, sme veľmi radi, že e, sú tu aj ďalší prítomní na tejto rozprave a tešíme sa. Ďakujem pekne, pani Figurejdu. Som veľmi rada, že môžem e, privítať teraz prvú rečníčku. Je to profesor Silvia Valby, ktorá sa zaoberá rodovým výskumom v rámci UNESCO a zároveň pôsobí ako sociológ na Univerzite v Lancastri. Srdče vás vítam a máte slovo, nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne. Som veľmi potešená, že tu môžem byť a že môžem diskutovať o vývoji e, v oblasti stratégie rodovej rovnosti e, v Európskej únii. Európska únia má najlepšiu stratégiu takéhoto druhu vo svete. Ale dá sa zlepšiť. Môžeme naozaj smerovať ešte k lepšiemu a chcela som diskutovať o spôsoboch, ako zlepšiť takúto stratégiu. Cestovná mapa správne identifikovala mnohé výzvy. Je tu otázka, či problémy boli vyriešené. Bola otázka, ktorá sa týkala ekonomickej nezávislosti žien a mužov, ale zatiaľ sme ešte neboli schopní preklenúť eh, medzeru v odmeňovaní medzi ženami a mužmi a to je nevyhnutná súčasť tohoto. Mali by sme byť schopní zosúľadiť súkromný a pracovný život, ale veľmi málo krajín dokázalo naplniť barcelonské ciele, pokiaľ ide o starostlivosť o deti a v mnohých krajinách ľudia ani nevedia, že Európska únia má takéto ciele v oblasti starostlivosti o deti. E, rovnosť zastúpenia pri e, rozhodovaní. Máme niečo takéto v parlamentoch a predovšetkým v hospodárskom a finanč, hospodárskej a finančnej sfére, rozhodovacej, vykorenie akýchkoľvek e, druhov násilia, rodovo podmienených na ženách. Začali sme vôbec eliminovanie akýchkoľvek foriem e, stereotypov e, rodových. Dosiali sme úspech vo vzdelávaní, ale zrejme nie v zamestnanosti a médiách. Podporovanie rodovej rovnosti v vo vonkajších politikách. Tu došlo k značnému pokroku, avšak e, ľudia o tom nevedia dostatočne a tu očakávame výrazný pokrok. Boli identifikované aj dobré oblasti, dôležité oblasti, kde však ešte nedošlo k vyriešeniu problémov. Sú tu dve dva okruhy, ktoré istým spôsobom vystupujú do popredia a je dobré ich identifikovať. Prvý okruh sa týka e, rodu alebo pohľavia a finančnej krízy. Týmto myslím nielen ten nerovn, alebo nerovnomerný dopad, ktorý mala finančná hospodárska kríza na ženy, ale spôsob, ako rodová nerovnosť e, v, vo finančných inštitúciách bola vlastne jedným z dôvodov finančnej krízy. Je čas napraviť absenciu žien e, z finančnej sféry a teda rozhodovania v tejto oblasti a mali by sme tento princíp rovnakého zastúpenia pri rozhodovaní pretaviť aj do zastúpenia v týchto finančných a ekonomických inštitúciách. V súčasnosti prebieha ich e, reštrukturalizácia za účelom prevencie ďalšej krízy. A toto je tá vhodná chvíľa, vhodná príležitosť pristúpiť k reštrukturalizácii týchto inštitúcií v súlade s princípmi, ktoré EÚ má, pokiaľ ide o rovnakú účasť e, žien a mužov na rozhodovaní. Takisto je tu záväzok, ktorý sa týka tzv. gender budgeting v Európskej únii a je čas aplikovať tento princíp na politiky, veľmi konkrétne na politiky, ktoré vznikli v súvislosti s hospodárskou krízou. Boli sme svedkami niektorých politík, ktoré mali za cieľ posilniť hospodárstvo, ale veľa z týchto peňazí smerovalo do zamestnávania eh, alebo do oblasti eh, zamestnanosti, kde prevažne dominujú muži, napríklad automobilový priemysel. Teraz eh, predpokladáme výrazné krátenia v mnohých členských štátoch, teda bude znižovaná podpora na sociálne programy a zdravotníctvo a vzdelávanie je oblasťou, kde ženy sú menej zamestnávané. Je čas pristúpiť na gender budgeting v reakcii na hospodárskú a ekonomickú krízu a toto je tou najhorúcejšou témou. Druhá vec sa týka na rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách. Z tohoto vznikol problém. Európska únia realizovala veľmi efektívny program DAFNE a vymenala veľmi dob- vymenala si teda dobré politiky, osvedčené postupy, ale politiky nie sú ešte pevne zakotvené v fungovaní európskych inštitúcií. Niekedy v nových členských štátoch eh, počas eh, pristúpenia boli E, prezentované vyhlásenia, že Európska únia na nich kladla takéto nároky, pokiaľ ide o tieto politiky. Predpokladá sa očakáva, že Európska únia bude mať e, kompetenciu v tejto oblasti. Vieme, že sú tu ťažkosti a že sú tu nezrovnalosti v takýchto kompetenciách. Možno je čas opäť sa pozrieť na to, či áno, či existuje alebo neexistuje dostatočná právomoc na to, aby sme boli schopní e, pripravovať právne nástroje tak, aby sme pokročili v tejto oblasti. Občianská spoločnosť to očakáva, takisto tie očakávania sa smerujú na Európsku úniu a možno je čas pozrieť sa na to, či Lisabonská zmluva neposkytuje priestor na smernicu. A aby bolo možné teda takýto postup ukotviť v inštitúciách. Ako by sme to mali nastaviť? Tradičná oblasť eh, rodovej rovnosti vlastne sa opiera o, tú, o ten princíp rovnosti. To je tradičný, tradičný pojem, tradičný koncept a nemali by sme ho meniť. To je dobrý základ pre formovanie politik. Odvíjať to od rovnosti. Okolo hospodárskeho rozvoja sa sústredilo viacej politických snách. Tu sme sa snažili eh, rodové otázky dávať do stredobodu pozornosti. Vieme, že potrebujeme plnú zamestnanosť e, žien, potrebujeme aj starostlivosť o deti, aby sme umožnili takúto, takúto plnohodnotnú zamestnanosť. Potrebujeme plnú účasť, plnohodnotnú účasť e, žien na rozhodovaní, aby sme to dosiahli a napriek tomu v revidovaných dokumentoch, ktoré sa zaoberajú takouto politikou, tak tam sú vytesnované na okraj tieto otázky rodovej rovnosti možno je čas opätovne to potvrdiť a, a takým silnejším spôsobom. Ľudské práva, toto je rámec, ktorý opäť vystupuje do popredia a stáva sa mimoriadne dôležitým eh, z pohľadu eh, uvažovania nad otázkami rodovej rovnosti. Je to zaujímavé, eh, veľmi dobre rezonuje vo verejnosti a zvyšuje sa jej dôležitosť. Ale sú tu aj nebezpečia z dôvodu slabej inštitucionálnej podpory pokiaľ ide o ľudské práva v porovnaní s rovným zaobchádzania a rovnakými príležitosťami. Napriek tomu, že je tam potenciál, treba byť obozretný, pokiaľ ide o predpoklad, že všetky otázky rodovej rovnosti je možné adekvátne riešiť formou ľudských práv. Čiže je to priestor na rast, ale určite aj e, na obozretnosť. Treba dať, treba dať pozor, aby sme sa nevzdialili z toho pola rovnosti. Možno tá agenda by sa mala snažiť o hybrid, hybridizovanie, syntetizovanie všetkých týchto e, snách, tak ako je to aj e, navrhnuté v postupe komisie, pokiaľ ide o tieto rodové záležitosti. Mainstreaming bol stratégiou, ako e, dať do popredia otázky rodovej rovnosti. Európska únia bola veľmi opatrná, keď hovorila o tom, že by to malo zahrňať tak eh, špecializovanú expertízu, ako aj prechod do nových domen politických, alebo do nových eh, domen politik. A je dôležité, aby sme takýto dualizmus zachovali, pretože často na to ľudia eh, zabúdajú. Musíme byť schopní ponechať si tú centralizovanú expertízu a musíme byť schopní rozstylovať alebo teda dávať takéto niečo, takéto signály aj do iných oblastí sú špecifické oblasti mainstreamingu, ktoré je možné ktorých môže dosiahnuť pokrok, hlavne pokiaľ ide o násilie páchané na ženách a otázka gender budgetingu, to je naozaj tiež technika mainstreamingu. Ale sú aj špecializované záležitosti. Bude rozpočet, e, bude pripravený rozpočet pre novú stratégiu rodovej rovnosti, bude špecificky identifikovaný a budú špeciálne naviazané na to prostriedky, tak aby sme zaručili, že zdroje budú veľmi adresne používané a nie neadresne a všeobecne. Keď teda robíme konceptualizáciu a snažíme sa e, uvažovať nad tým, aké by mali byť ciele a opatrenia, mali by sme mať na pamäti práve tú myšlienku rovnosti toho, toho dosiahnutého výsledku. Ale mali by sme rozšíriť e, tú škálu domén, e, kde tieto politiky smerujú. Napríklad vrátanie primeraných údajov, pokiaľ ide o násilie páchané na ženách. Napriek tomu, že existujú plány e, ukazovateľov, ktoré merajú násilie páchané na ženách, doposiaľ sme nemali celoeurópsku databázu, ktorá by podporila tie takto zistené ukazovatele. Nemáme šancu vedieť, alebo, či Európska únia znižuje alebo neznižuje takýto fenomén, alebo či tie politiky, ktoré sú tu na to, zlyhávajú. Nemáme ešte dôkazy na to, aby sme to spolahlivo zistili a nemáme ďalšie nástroje, ktoré by nám pomohli v tejto oblasti. Cestovná mapa obsahuje špeciálne, špecifické spôsoby, ako riešiť otázku rodovej rovnosti a najlepší, najúčinnejší spôsob, ako to riešiť, je mať e, jednotný index, jednotný rigorózny index, e, ktorý by smeroval k pokroku a ktorý by to nedrobil a nespôsoboval by rozdelené vnímanie Ďalšie vnímanie všetkých problémov. Na záver, cestovná mapa bola vynikajúcim úvodom, vychádzajúc z tej najlepšej eh, politiky pre rodovú rovnosť na svete, avšak je možné dosiahnuť ešte oveľa výraznejší pokrok v tomto kontexte a tu by som navrhovala riešiť predovšetkým otázky, ktoré súvisia s hospodárskou a finančnou krízou, inštitucionalizácia rodových otázok eh, do eh, do ostatných procesov. A takisto by sme mali využiť potenciál e, aj, aj oblasti ľudských práv v tejto záležitosti. A dúfam, že tá stratégia, ktorá vzíde z týchto našich snách, bude e, lepšia a účinnejšia ako posledná. Vám tak, Silvia. Srdečná vďaka, Silvia, za váš príspevok a slovo teraz dám profesorke Giovanna Damolin z Univerzity v Bari z Talianska. Nech sa páči. Máte k dispozícii 10 minút. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Cítim sa skutočne byť poctená, že som mohla prísť medzi vás a že môžem vás informovať o tejto téme. Ja som sa dlho zamýšľal na toto tému, o ktorej máme dnes diskutovať a snažila som sa, z môjho pohľadu, ja som sociálna demografka, a tak som sa zamýšľal nad tým, čo by mohli byť také relevantné body a čo by mohlo tak zaujímať aktorov Európskej únii. Máme tu Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu sociálnej exklúzii a musíme si uvedomiť, že aj u nás máme zložité prípady, keď dochádza k dvojitému znevýhodneniu, keď niekto žena a chudobná. Častokrát je to tak, že ženy trpia. Tu zohráva napríklad aj vek a sociálne postavenie určitú úlohu. Podľa môjho názoru toto vedie k tomu, že je v niektorých, situá- v niektorých oblastiach núdzová situácia. Situácia je problematická pre ženy, osamelé ženy a ženy, ktoré sú, mm, ktoré sú pristahovalky a ženy, ktoré sú doma zneužívané. V západnej Európe dochádza k veľkým spoločenským zmenám, ktoré sú bezpríkladné. Vieme, že ľudia žijú čoraz dlhšie. Keď si pozrieme 20, Európsku 27, tak vidíme, že priemerná dĺžka života žien je viac ako 80 rokov. Dlhší život to vedie ale aj k nebezpečným situáciám pre ženu. To znamená, že ženy, keď majú napríklad 75 rokov alebo viac, sú častokrát osamelé, lebo sú rozvedené, sú vdovy, nemajú deti a tak ďalej. A častokrát ich ekonomická situácia je veľmi zložitá. V mnohých prípadoch, okrem chudoby, sú aj osamelé. To som vlastne už aj spomínala. Táto vrstva starších chudobných žien bude v budúcnosti určite rásť. A to s tým, ako sa predlžuje priemerná dĺžka života. Čo môžeme spraviť? Cieľom novej stratégie je, aby sme sa zasadzovali na legislatívnej úrovni za to, aby všetky členské štáty zabezpečili, aby ženy mali možnosť pracovať do veku 65 rokov. Dôležité mali ak boli zrovnoprávnené s mužmi. To znamená, aby ženy na konci svojho pracovného života mali nárok na vyšší dôchodok, lebo mnohé sú dnes chudobné. Potom je dôležité vypracovať štúdie pre jednotlivé hospodárske odvetvia, aby sme vedeli, aké majú podpory, ako majú potreby ženy v posledných týchto oblastiach. Je nutné vytvoriť služby, aby napríklad existovala podpora, aby to existovala podpora ženám, ktoré sú v domácnosti v staršom veku. Potom je tu otázka sta- zdravotníckej starostlivosti. Myslím si, že aj toto je zaujímavá oblasť pre oblasť podnikania. Potom sú tu ženy, ktoré sú osamelé, na základe rozchodu alebo rozvodu. Vieme, že ten počet týchto prípadov rastie v západnej Európe. Vidíme, že manželstvo nie je také stabilné ako v minulosti a čoraz viac žien sú samoživiteľky. Napríklad môžem spomenúť našu krajinu, Taliansko. Pri posledných dvoch čítaniach obyvateľstva sme zaznamenali počet samoživiteľov o 30 Tým, že stroskatavé manželstvá, dochádza často k tomu, že životný štandard klesá a ľudia žijú v chudobe. Potom samozrejme, ak človek je samoživiteľ, sa vychová dieťa, dochádza aj problémom v rámci výchovy. To súvisí s tým, že daný rodič je, teda matka je chudobná, ale častokrát vlastne nemá ani čas toto je určitý prechodný fenomén, lebo keď si žena nájde nového partnera, s ktorým si môže zdieľať eh, rodinné povinnosti, tak sa životný štandard zvýši na tzv. štandardnú úroveň a faktor chudoby je tým pádom prekonaný. Čo môžeme spraviť, eh, aby sme podporili tieto ženy? Dovolte, aby som vám prezentovala pár návrhov. Dôležité je poskytovať bezplatnú práv, právnu pomoc, ak napríklad partner neplatí výživné, potom je dôležité poskytovať e, vzdelávacie možnosti, aby tieto ženy sa mohli vrátiť do pracovného života, všetkým, ak sú ešte mladšie. Potom, čo sa týka podnikov, musíme na ne apelovať, aby uprednostňovali zamestnávanie žien samoživiteľiek. Respektíve musíme na to vytvoriť určité stimuly. Potom sú tu ženy samoživiteľky, ale pristahovalky. Žena migrantka je dnes realita, o ktorej nie sme častokrát informovaní. Je to veľmi komplexný problém, to znamená, že na jednej strane majú problém na základe toho, že sú ženy a na druhej strane preto, že sú migrantky. Doteraz ale nemáme dostatok spracovaných dát. Doteraz sa vychádzalo z toho, že pristahovalectvo je mužský fenomén. Muži sa odsťahovali, aby našli prácu a keď sa tam usadili v nejakej krajine, tak častokrát to bolo tak, že žena, matka, deti prišla za mužom. Mne sa tento obraz veľmi zmenil. Ženy sú protagonistky pristahovalectva. Oni sú teraz novým spoločenským, a, spoločenským aktérom a idú sami do zahraničia. Máme tu číslo za rok 2009, kde sa uvádza, že migrantky tvoria 49 migrantov celosvetovo a v Európe je to 52 Tu sa chcem zamerať na migrantky, ktoré sa nachádzajú v 20, e, Európskej 27 a ktoré využívajú aj slobodu pohybu v Európskej únii. Máme tu nové štatistiky, Eurostatu a hovoria, že na prvom mieste sú Polky a Rumunky. Oni sú úplne autonómne, môžu cestovať z jedného štátu do druhého v rámci Európskej únie. A tu je jeden veľký problém. Ženy pristahovalky sú častokrát v zložitej situácii. Oni sú viac konfrontované s rizikom, že budú chudobné ako muži, muži viac sú vykoristované, nemajú pracovné zmluvy, sú tam prekérne pracovné podmienky, a okrem toho e, sú sociálne zraniteľnejšie a sa častejšie stávajú obeťou násilia. V Taliansku máme čoraz viac pristahovalcov, ktorí častokrát pôsobia v oblasti zdravotnej starostlivosti. Je pre všetkým starostlivosť o starých ľudí, je tu starostlivosť o detí postihnutých. V posledných rokoch sa zvýšila mobilita a najprv majú povolenie na dobu určitú, potom je na dobu neobmedzenú. A vidíme, že sa mení aj demografická štruktúra príjímacích krajín čoraz viac. Dochádza k zmiešaným manželstvám medzi mužmi v danej krajine a pristahovalkami. V niektorých štátoch je to veľmi rozšírený fenomén a toto veľmi ovplyvní pôrodnosť. Pôrodnosť v štátoch pôvodu výrazne klesne a v cieľových štátoch významne stúpne. Teda demografická štruktúra sa zmení. Čo máme spraviť? Migrantky môžu byť diskriminované dvojitým spôsobom, keďže sú ženy a keďže sú väčšinou chudobné. Tu sa musíme zamerať na tému komunikáciu. Ide o to, aby sa prekonala jazyková, jazyková bariéra, aby sme vytvorili kurzy, aby sa mohli začleniť do kultúry, Dôležité je mať cieľné vzdelávacie kurzy pre také odvetvia, po, ktor- po ktorých je dopyt v daných krajinách, napríklad Nemecko a Taliansku, ide práve o výpomoc domácnosti a sektor zdravotníctva. Samozrejme, potrebujete mať určité dokumenty, musíte sa obrátiť na určité úrady, ktoré vám pomôžu. Takže dôležité je mať konkrétne opatrenia pre ženy migrantky. Zároveň je nutné kontrolovať fenomén mobility. Zatiaľ nemáme k dispozícii žiadne údaje. Potrebujeme mať štatistiky, ktoré budú rozdelené podľa pohlaví. Musíme vytvoriť databázy. Musíme tam prezdieť ľudí podľa veku, e, pracovného zamerania a tak ďalej. povedala už predrežnička, že musíme vytvoriť určité indikátory, tzv. indikátory chudoby. Musíme vykonávať ankety, rozhovory v rámci migrantov, migrantiek, aby sme sa s nimi lepšie oboznámali. A teraz posledný aspekt, na ktorý vás chcem upozorniť, to je fenomén ženy samoživiteľky, ktorá bola vystavená domácemu násiliu. Toto je veľmi závažná vec. Ide tu o domáce násilie, násilie vykonané manželom alebo iným rodinným príslušníkom. Je to známy problém. Žena, ktorá bola vystavená násiliu, pre ňu je veľmi zložité opustiť partnera. Častokrát táto žena miluje svojho manžela, aj keď bola vystavená násiliu. Častokrát sa na ňu vyvíja tlak, aby ostala doma. Takže toto boli určité myšlienky, určité návrhy, ktoré som vám chcela prezentovať. Ďakujem pekne. A text vám môžem dať dispozícii. Vám tak, profesor. Ďakujem pekne, pani Damolín. A pokračujeme ďalej a vítam medzi nami pani Marisu Soleto, riaditeľku nadácie pre ženy v Španielsku. Nech sa páči, máte slovo. Bueno, yo también quiero decir que estoy encantada de poder compartir este espacio con... Ja by som eh, tiež rada povedala, že som veľmi rada, eh, že som dostala možnosť zúčastniť sa tohto vypočutia dnes do poludnia a ako ste si práve vypočuli, som predsednička mimovládnej organizácie. Okrem iného spolupracujeme s verejnou správou na aplikáciu na uplatňovanie rodovej rovnosti. V tejto súvislosti sme v Španielsku za posledné roky veľmi intenzívne spolupracovali s vládou Španielska v, s jednotlivými regiónmi pri vypracovávaní nástrojov a návrhov na politické úrovni a na úrovni uplatňovania politiky. Teraz pokiaľ ide o našu oblasť skúseností, jednak na európskej úrovni a jednak zo Španielska rada by som sa k tomu vyjadrila v mojom príspevku. Teda celkom otvorene, aby som povedala to, čo som e, pripravila, v podstate je to isté, viac menej, čo povedala moja predrečnička. Tiež si myslím, že ciele a priority, ktoré sme si stanovili v rámci Európskej stratégie a cestovnej mapy, myslím si, že e, platia aj v súčasnosti. V podstate môžem len eh, priznať a uznať, že platia tieto priority v prvých vyhodnocovacích správach zo strany komisie a parlamentu sa to uvádza. V týchto dokumentoch sa však neustále opakuje, že napriek eh, významnému pokroku pre postavenie žien naďalej sú isté ťažkosti a v týchto bodoch, pokiaľ ide o zamestnanosť, kultúru, e, hospodárstvo, sociálne, sociálnu účasť e, na živote a ďalej je prevzatie zodpovednosti. Toto všetko ešte sú oblasti, v ktorých sú problémy. To znamená, že takéto popisy problémov ešte stále existujú a je potrebné e, zaviesť kritéria, je potrebné zvážiť, či došlo k zlepšeniam. Sú tu zjavne problémy, ktoré v podstate sú odolné napriek zásahom. Možno preto by bolo potrebné vypracovať politiku rovnoprávnosti, ktorá by ukázala výsledky strednodobo a dlhodobo. To znamená, že musíme v tejto oblasti pracovať ešte dlho. Teda ciele pracovného plánu 2000 až 2010 eh, v rámci hospodárskej eh, ekonomickej účasti žien na živote, ďalej prístupu eh, žien k zodpovedným funkciám, ďalej e, rodová rovnosť žien, zapojenie žien do medzinárodnej politiky, rozvoj politiky a tak ďalej. Toto všetko je dôležité pre budúcu stratégiu, ktorá by mala byť úspešná. Ja by som rada poukázala na niektoré aspekty, ktoré podľa mňa e, si zaslúžia e, zváženie v príprave tejto zmeny. Hovoríme tu o niektorých problémoch, ktoré pretrvávajú Najmä považujem za dôležité, aby sme riešili situáciu žien vo firmách a tiež ich e, účasť v riadiacich orgánoch firiem. Ženy musia mať prístup k, e, k funkciám, na ktorých sa prijímajú rozhodnutia v tých veľkých firmách. Toto je jeden zo sociálnych ukazovateľov, ktorý je e, žiaľ opakovane vykonané za posledné roky. Myslím, že ak by sa nám dokázalo dosiahnuť pokrok v tomto smere, bola by to pre nás príležitosť, e, ako zapracovať niektoré návrhy, ktoré už boli navrhnuté dávnejšie v oblasti politiky rovnosti. Teda myslím si, že sa musíme snažiť vyrovnať tú situáciou na pracovnom trhu. E, podarí sa nám to však iba vtedy, ak ciele a stratégie budú správne. To znamená, že musíme predkladať návrhy na štruktúralne zmeny a na spôsob fungovania inštitúcií a organizácií a tiež na organizáciu pracovnoprávnych vzťahov v rámci firiem. Moja organizácia e, sa nad tým zamýšľa už dlhšie a my sa snažíme prímeť firmy k tomu, aby sa zamysleli nad otázkou eh, rovnoprávnosti eh, v radoch svojich zamestnancov. Eh, myslím si, že to by bolo zaujímavé zvážiť aj na európskej úrovni. Hospodárska kríza nám v tomto veľmi nepomohla, ale musíme to vnímať ako príležitosť a musíme sa snažiť pokryť potreby aj žien, aj mužov v vypracovávaní politik. Okrem toho musíme naďalej propagovať prístup žien k právam. Ešte stále v každodennom živote ženy čelia príliš mnohým prekážkam a kvôli tomu nemajú prístup k svojim základným právam. Situácia je um, závažná v tejto oblasti a musíme eh, vypracovať stratégiu na zníženie miery násilia na ženách na európskej úrovni. Každý členský štát má isté svoje vlastné mechanizmy a postupy, ale je potrebné zaviesť nejakú homogénnu definíciu a prístup k všetkých členských štátoch. Myslím si teda, že v oblasti sexuálneho násilia musíme spolupracovať, musíme vypracovať stratégie na zvrátenie tohto trendu. Myslím si, že Potrebovali by sme akýsi, akýsi európsky pozorovací orgán pre otázky násilia v sexuálnej oblasti, ktorý by pozoroval tento fenomén v celej Európskej únii, aby sme mali prehľad o situácii, aby sme mohli začať konať, pretože je mnoho e, faktorov, ktoré majú členské štáty spoločné, pokiaľ ide o sexuálne násilie, sú isté vzory, ktoré sa opakujú vo všetkých členských štátoch. E, musíme tiež zvýšiť prístup žien k ich právam. Mám na mysli predovšetkým materské a otcovské práva. Myslím si, že muži aj ženy by mali byť na rovnakej úrovni v starostlivosti o dieťa. To by primelo ľudí, aby boli citlivejší v tejto oblasti. Musia sa viac eh, chcieť zapájať do starostlivosti o dieťa. Tu musíme zmeniť svoje vnímanie, svoju citlivosť eh, k týmto problémom. To znamená, že je potrebné dosiahnuť vyváženú legislatívu pre otcovskú a materskú starostlivosť, tak aby sme neumožnili pretrvanie rozdielov eh, mužov a žien a v ich postoji k starostlivosti o dieťa. Myslím si, že musíme si položiť otázku pri vypracovaní tejto novej stratégie. Musíme totiž eh, zvážiť e, nejaký cieľový časový rámec pre vypracovanie tejto stratégie. Tiež by som rada hovorila o posilnení potreby zapracovania politiky rodovej rovnosti do všetkých ostatných politik v členských štátoch. Potrebujeme skutočné výsledky v oblasti rodového mainstreamingu. To znamená všetky politiky Európskej únie by mali obsahovať eh, aspekt eh, rodovej rovnosti, tak aby vo všetkých organizáciách a v firmách sa zohľadovala otázka rodovej príslušnosti. Musíme však začať eh, tým, že zapracujeme túto problematiku do legislatívy. Keď budeme brať do úvahy rodovú príslušnosť. E, Isté bude to dôležité aj zo sociálneho hľadiska. Už za to bojujeme mnoho rokov, ale aj v tejto oblasti je potrebné zmeniť zmýšľanie ľudí vo, v inštitúciách a vo firmách. Je to strategické zmýšľanie, ktoré sa uplatňuje už v mnohých členských štátoch a už sa dosiahli v niektorých prípadoch aj výrazné zmeny, ale je potrebné zlepšiť koordináciu vo fáze vývoja politiky v Európskej únii je potrebné začať na európskej úrovni, na úrovni Európskej inštitúcií a potom prejsť postupne na úroveň členských štátov. Chceme dosiahnuť integráciu žien a mužov a spoluprácu medzi členskými štátmi. Myslím si, že sa musíme snažiť vyvinúť stratégiu, ktorá by sa rozšírila v celej Európskej úrovni na to, aby sme dosiahli rodovú rovnosť. Na to potrebujeme rozpočet, ktorý bude dostatočne vysoký na financovanie týchto cieľov. Je potrebné analyzovať príjmy vlád všetkých štátov a vypracovať e, potrebné daňové stratégie. Sú isté daňové stratégie, ktoré e, znižujú stimuly žien v niektorých eh, oblastiach zamestnanosti je potrebné vypracovať také stratégie, aby ženy boli motivované začať pracovať. To nie je už eh, žiaľ zaužívané v celej Európskej únii. Na záver, tak ako som už povedala, potrebujeme koherentnú politiku v celej Európskej únii, aby sme dosiahli rovnosť. Všetko by to malo byť súčasťou eh, našho spoločného zmýšľania a to sa musí odzrkadliť aj v legislatíve Európskej únie a tiež v zmýšľaní ľudí v únii, aby sa nám to podarilo, aby sme dosiahli rovnosť medzi mužmi a ženami, musíme začať na inštitucionálnej úrovni a musíme tiež začať zmeniť zmyšľanie ľudí. Ďakujem pekne a teraz si vypočujeme ešte tri príspevky a potom budeme mať skôr takú všeobecnejšiu diskusiu. Ďakujem pekne našim účastníkom za príspevky a ešte si vypočujeme ich odpovede na otázky, ktoré položia e, účastníci za členovia našho výboru. A teraz dám slovo našej podpredsedničke pani Jarovka. Budete mať dispozícii 5 minút nech sa páči, pani Joroko. Much, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, pokúsim sa pridržať e, časového limitu. Je to jednoduché, pretože veľa vecí už bolo veľmi výborne pomenovaných. E, ďakujem pekne všetkým za to veľmi dobrý úvod a som naozaj mimoriadne rada, že tu môžem byť tieňovou spravodajkyňou, pretože okrem mnohých tých aspektov, o ktorých sme už hovorili dnes a ktoré boli naozaj dobre zmapované, pre nás. Ukazuje aj práca výboru, že to smerovanie je rovnaké. Konečne máme možnosť e, pozrieť sa hlbšie e, nad rámec tých šiestich bodov, ktoré sú našetnuté v cestovnej mape tak na výbore, ako aj, teda, tak na úrovni výboru, ako aj na úrovni expertov vidím, že sú tu nové oblasti, ktoré rozvíjame a tie naozaj sú obohacujúcim prvkom v tejto diskusii a prehlbujúcim To, čo zaznelo v tejto súvislosti, by som e, sa chcel len v krátkosti nad tým e, pozastaviť a nejaké nové podnety dať do diskusie ako tenová spravodajkyňa pre túto správu. Čo ja vnímam ako problém je veľmi nízka kvalita implementácie smernice, e, ktorú máme. Predovšetkým je to veľmi evidentné v krajinách východnej Európy. Bola som mimoriadne potešená, že sa o tom zmienila aj členka panelu pretože za posledných 5 rokov sme zistili, že samotná legislatíva v oblasti antidiskriminácie nie je dostatočujúca na to, aby sme riešili komplexné a veľmi e, zakorenené sociálne nerovnosti a nerovnosti, ktorým ženy čelia v Európe. V roku 2006 e, komisár Špidla predstavil túto cestovnú mapu a boli sme mimoriadne spokojní, že máme e, tému, respektíve, že máme túto vec, ktorá rieši diskrimináciu my sme sa snažili poukázať na viacnásobnú diskrimináciu a sme sa aj domnievali, že to je veľmi dobre vrhne svetlo na, na tie problémy, pokiaľ ide aj o diskrimináciu, ktorá vychádza z príslušnosti k etnikám. Avšak posledné roky nepriniesli nejaké výrazné e, výsledky v tejto oblasti. Aspoň ale tu bola toho tá myšlienka takejto etnickej diskriminácie a takisto sa dôraz kladol na e, medzisexuálnu e, diskrimináciu a poukazovalo sa na rozdielne e, skúsenosti mužov a žien z rovnakých etník. Tým, že sme uznali takýto fenomén a že sme tých najznevýhodnejších, najznevýhodnenejších e, zakomponovali do riešenia problematiky, toto je presne teraz ten čas, ako ste už vypovedali, tvoriť ten gender mainstreaming a robiť to tak, aby sme e, bojovali proti diskriminácii, ktorú zažívajú ženské príslušničky etnika. Čiže z môjho pohľadu, čo najdôležitejšie na tej cestovnej mape je, dosiahnutá, aby ľudia chápali, že nepriame eh, investície, ktoré idú eh, do takýchto sociálnych eh, oblastí, tak tie prispejú k mnohým pozitívnym fenoménom. Pokiaľ ide o rozhodovanie, tak to je posolstvo, ktoré sa nie príliš viditeľne prejavuje. Musia to chápať aj tvorcovia politík a takisto musia chápať fakt, že nezrovnalosti medzi pri nezamestnávanosti a takisto aj nejaké nezrovnosti pri zdravotníctve, že nie sú len neférové, ale sú aj škodlivé. Je dôležité poukázať na, rok 2000, na takéto fenomény v rámci roku 2010, ktorý je rokom boja proti exklúzii a chudobe. Máme nové údaje štatistického od Eurostatu, pokiaľ ide o rast chudoby v Európe a takisto lekenské eh, indikátory, ktoré oveľa presnejšie ukazujú na to, aká je skutočná situácia v oblasti chudoby. Je tu obrovská, ako to, tak, ako to nazvať? je tam číslo, statistický údaj, 16% e, členov, alebo teda občanov Európskej únie je priamo ovplyvnených chudobou, ale keď sa pozriem do mojej krajiny, kde som videla to, že tretina populácie žije pod hranicou chudoby a jedna tretina z týchto ľudí, ktorí žijú v takejto chudobe, e, sú z etník, z etnických minorít, čiže dve tretiny vlastne sú tak chudobní, že vlastne sú na hranici tej chudoby. Keď hovoríme o tých najznevýhodnejších skupinách, ktorí čelia obrovskej diskriminácii, tí sú úplne vylúčení z hospodárstva. Tu chceme e, vlastne sa uvažovať nad tými inými vrstvami chudobnej e, spoločnosti alebo chudobných. Ako povedala pani Damolin, sú aj iné skupiny žien, ktoré sú naozaj výrazne ovplyvnené, pokiaľ ide o viacnásobnú diskrimináciu. Čiže nielen eh, ženy, samoživiteľky. Som šokovaná, keď vidím, koľko žien pochádza z, zo sirotincov a ktoré nie sú schopné potom sa naštartovať a nájsť nejaký iný spôsob obživy. A čo vlastne znamená takáto viacnásobná diskriminácia aj v teréne? Aké, aké sú otrasné no tie, tie dôsledky? troška priblížim e, tento, túto problematiku. Jeden dvoročný chlapec bol vzaný do sirotinca zo škôlky. Ja som sa spýtal, prečo. Potom som spoznala matku a zistila som, že je to 22-ročné dievča. Ja som si e, napísala nejaké nevýhody, alebo znevýhodnenia, ktorými trpí. Je to sama matka, sama, ktorá je, má malé dieťa, je nezamestnaná, je rómske, patrí k rómskemu etniku, to je najdiskriminovanejšie etnikum v Európe nemá rodinu, pochádza zo sirotinca, 22 rokov, eh, bola bezdomovkyňou a odnímajú jej teraz dieťa. To je realita. A v tejto šťastnej Európskej únii deti smerujú do sirotincov, pretože takéto ženy nie sú schopné sa o nich postarať a nič spraviť. Čo by som ja teda rada videla v takejto cestovnej mape, by bolo posilnenie práve tohto rozmeru problematiky. A ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky, pretože aj tie poukázali na tieto veci. Ďakujem pekne pani Jarovka. A teraz dostane slovo pani Cornelisen. Nech sa páči. Also... Uh, Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať našim expertom za ich cenné príspevky. Ja by som chcela spomenúť pár bodov, ktoré si odtiaľto zoberiem a ktoré použijem pri mojej, našej práci na novej stratégii. Stratégia, naša stratégia v európskej úrovni, teda naša stratégia je možno najlepšia na svete, ale nie je to nič ideálne. Lebo vieme, že situácia je u nás zložitá. A Častokrát sa používajú pekné slova, ale nie je za tým veľa konkrétnych krokov. Toto z časti súvisí s tým, že tá politika rovnosti a jej vykonávanie Áno, viacejkrát sa spomínalo, spomínalo, že gender mainstreaming sa musí stať súčasťou našej externej politiky. Teraz sa stala katastrofa na Haiti, poslalo sa tam veľa pomoci. Videli ste tie obráz, obrázky v televízii, kde muži bojujú o vodu a ženy stoja v úzadí. A je tam množstvo obetí znásilnení. A práve sa to deje, deje na Haiti. Tom sú tam ženy, ktoré sa dali na prostitúciu, aby získali potraviny a vodu. Toto sa nerieši vôbec, keď Európska únia tam posiela pomoc. Čo sa týka praktických krokov, častokrát sú nedostatočné. Ďalší príklad zo včera. Diskutovali sme o materskej dovolenke, Hlasovali sme o otázka materskej dovolenky, dovolenke na výbore EMPO. Áno, všetci sme boli za to, aby ženy neboli diskriminované na trhu práce, ale keď dojde na lámanie chleba, tak väčšinou vyhrávajú záujmy podnikov. A vyčerkol sa jeden odsek, kde sa rieši dôkazové bremeno, keď zamestnávateľ chce prepustiť pracovničku, ktorá je tehotná. Takže dôležité je sa zamerať na praktické opatrenia. Potom, čo sa týka otázky postavenia žien v kríze, to je veľmi dôležitá vec. Musíme sa zamerať na starnúcu spoločnosť, ľudia prichádzajú o prácu, Zároveň bude ale dopyt po pracovníkoch v hospodárstve, ako aj v sektore zdravotnej starostlivosti, budúcnosti. To znamená, že musíme sledovať trh práce, musím sa zamýšľať nad tým, ako bude vyzerať trh práce a spoločnosť o 20 rokov. Musíme teraz prijať rozhodnutie, aby sme boli pripravení na tú situáciu. Potom dôležitá je aj daňová stratégia. V našej krajine v Holandsku sme mali roky také daňové stratégie, ktoré e, viedli ženy k tomu, aby ostali doma a starali sa o deti. Myslím si, že toto musíme riešiť. Musíme to nejako zlepšiť, zmeniť. Spomínali sa tu viaceré dôležité veci a posledná vec, ktorú chcem spomenať, spomenúť je, že potrebujeme mať viac výskumu ktorý sa zameriava na násilie, ako aj na ďalšie problémy. Vieme, že sú štáty, kde muži sa viac starajú o deti ako v iných štátoch. S čím to súvisí? Musíme tu mať určité indexy, napríklad v Holandsku. Napríklad Holandsko naplnilo všetky lisabonské kritéria, čo sa týka zamestnávania žien ale tam sa nerozlišuje, či pracuje 2 hodiny alebo 12 hodín denne, takže naplnenie týchto kritérií vlastne nezlepšilo hospodárskú situáciu žien. Ďakujem pekne za vaše príspevky a využijeme ich pri vypracovaní našej správy. Ďakujem pekne pani Cornelisen. A teraz chcem privítať pani Belindu Pike, vedúci riaditeľstva pre rovnosť žien a mužov, generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť v rámci komisie. Nech sa páči, máte slovo. Much, chair, and... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem za pozvanie sa môžeme zúčastniť tohto vypočutia. To, čo je dôležitejšie však, je, že si môžeme vypočuť názory, ktoré sú predkladané a veľmi sa tešíme na správu, ktorá bude vypracovaná výborom a potom bude postúpená plenárke. Možno by bolo užitočné, keby som e, troška predostrel niektoré problémy, ktoré sa týkajú toho kontextu. Už e, bola spomenutá, boli spomenuté isté zmeny v štruktúrach komisie a spôsob, akým riešime rodovú rovnosť. Istým spôsobom je to zmena a iným spôsobom e, je to aj značná kontinuita. Dovolte mi to vysvetliť E, moje riaditeľstvo je zodpovedné za politiku, ktorá sa týka rovnosti, rodovej rovnosti a nediskriminácie v rámci Európskej únie a my sme súčasťou e, generálneho rejiteľstva pre rovnosť príležitostí, e, sociálne otázky a zamestnanosť. Takto aj bude naďalej. Našim komisárom bude komisár pre základné, ľudské práva, základné práva a pre spravodlivosť. My vidíme tu na možnosť naďalej úzko spolupracovať e, s sociálnymi politikami a zamestnanosťou je nevyhnutné, aby sme e, zapracovali do všetkých politík otázku rodovej rovnosti, ale máme e, výhodu tým, že sme v tom istom oddelení komisie ako tí, ktorí sa zaoberajú otázkami zamestnanosti a sociálnych záležitostí, vrátane tých, ktorí sú zodpovední za sociálny fond, ale teraz máme súčasť portfólia, ktorá predstavuje aj iné aspekty komunitnej politiky a samozrejme je tu veľmi E, intenzívna komunikačná aktivita Európskej únie, hlavne z pohľadu našich kolegov, ktorí sú na generálnom riaditeľstve pre spravodlivosť a e, slobody. V súčasnosti je situácia, kedy náš e, komisár rieši tak rodovú rovnosť vo všeobecnosti, ako aj nástroje, ktoré by mohli pomôcť riešiť rodovo podmienené násilie a tu na výrazný prospech v tomto vidíme. Ako viete, v tejto chvíli sú diskutované závery na rade, teda závery rady, pokiaľ ide o rodovo podmienenom násilí, ktoré boli predložené španielským predsedníctvom a ktoré majú byť príjmané 8. marca. A veľmi úzko spolupracujeme s našimi kolegami eh, na toto v rámci tej, tejto oblasti. Máme však e, budúceho komisára, ktorý je silne zaviazaný aj pre túto oblasť. Čiže vidíme tam veľké príležitosti, pokiaľ ide o tú novú štruktúru inštitucionálnu v prípade, že parlament e, sa rozhodne e, vymenovať a potvrdiť nového komisára. To je samozrejme vašou výsadou. Dovolte mi ešte rýchlo sa zmieniť o niečom inom, pretože toto je príležitosť aj na ostatných, ktorí tu sedia a predložiť nejaké otázky a pripomienky. Najskôr k procesu vypracovania e, follow-upu k tej cestovnej mape. Samozrejme napriek tomu, že predseda Barozo musí ohlásiť svoj nový pracovný program, my istotne vychádzame z predpokladu, že bude e, takýto follow-up alebo také následné kroky k tej cestovnej mape vo forme stratégie, alebo ako to nazveme, my to nazývame každopádne stratégiou. A vlastne predseda Barozo v marci minulého roku v Štrasburgu uskutočnil rozšírené zasadnutie e, stretnutia komisárov pre základné práva, hlavne aby bilancovali otázku implementácie tejto cestovnej mapy, aby sa zaoberali tým, aké sú priority pre aktivity v budúcej cestovnej mape a konkrétne v kontexte hospodárskej krízy. Pretože je dôležité uvedomiť si, e, k akým zmenám došlo, odkedy sme naposledy vypracovali takúto stratégiu je to dosť nepokojúce, je to aj pomerne smutné, že tie priority, ktoré sú stanovené v cestovnej mape, že ešte stále sú to veci, ktoré musíme riešiť. Sú aj iné veci, ktoré je nevyhnutné riešiť, ale vždy sa budeme musieť zaoberať tým, že či treba niečo zmeniť v kontexte v rámci Európskej únie, či už z hospodárskeho, sociálneho pohľadu. A to bolo to východisko pre tú prácu. My sme viedli široké konzultácie, prebehla minulý rok veľká konferencia, takisto sme konzultovali zainteresované strany Takisto v súčasnosti poradný výbor e, o rovnosti príležitosti pripravuje stanovisko a to je výbor, na ktorom sú e, zastúpené, zastúpení predstaviteľa občianskej spoločnosti, takisto sociálni partnery a orgány zodpovedné za rovnosť príležitosti. Už to je takmer hotové. Samozrejme, dáme to k dispozícii aj spravodajkyni a ostatným, aby sme vám pomohli pri vašej práci. Dovolte mi ešte niektoré ďalšie dôležité aktivity v tejto súvislosti spomenúť. E, som veľmi rada, že Európska ženská lobby predložila sumár svojej správy o uplatňovaní pekinskej platformy pre akciu alebo akčnej platformy. Chcem vám pripomenúť, že švedské predsedníctvo za niekoľko posledných mesiacov e, vyprodukovalo veľmi komplexnú správu o implementácii Pekingu plus 15, čo je veľmi užitočné, aj keď sa pozeráme na to, čo sa stalo v jednotlivých oblastiach. A je to veľmi dôležitý sumár rozličných vývojov a to vám chcem odporúčiť Stratégia, ktorú budeme prezentovať a ktorú chceme prezentovať v júli, takže je veľmi dobré, že v maji dostaneme vašu správu a nechceme to posunúť ďalej, ako je júl, pretože vieme, že belgické predsedníctvo naozaj má veľký záujem rozpracovať tú stratégiu, ako náhle ju dostanú. Bude to vychádzať z duálneho prístupu k gender mainstreamingu a k, e, o, na, na, vychádza z ďalších špecifických krokov, aktivít. Bude sa to sústrediť všetkým na politiky Európskej únie v rámci únie samotnej, ale aj dôležité uvedomiť si, že tam je aj vonkajší rozmer. Musíme mať e, konzistentné posolstva, pokiaľ ide o túto problematiku, keď riešime toto, tieto veci s partnermi po, inom, po celom svete. Musí to byť konzistentné s tým, čo hovoríme vo vnútri Európskej únie. Takisto sa musíme zaujať otázkami správy a riadenia, ako sa veci robia, kto ich robí tým pádom sa dostávame k tomu follow-upu v samotných inštitúciách. Belgické predsedníctvo e, prijalo na seba záväzok vypracovať závery v rámci svojho predsedníctva k tejto stratégii a my dúfame, že toto povedie k možnosti v rámci nadchádzajúceho potom ďalšieho maďarského predsedníctva, eventuálne e, v rámci Európskej rady o 12 mesiacov opätovného potvrdenia alebo dokonca posilnenia paktu Európskej rady o rovnosti, rodovej rovnosti pretože my e, na komisii a tí, čo sme tu na výbore, vieme, že rovnosť rodová nie je niečo, čo dokážeme dosiahnuť sami. Musíme zaručiť, že využijeme všetky štruktúry, ktoré sú k dispozícii a všetky tie prostriedky. A to takisto znamená, že musíme sledovať celú škálu vývoja v kontexte Európskej únie. A tým myslím, že je nevyhnutné, aby sme nepremeškali žiadnu príležitosť na to, aby sme rodové záležitosti zapracovali do iných stratégií politík. Najzjavnejšia z týchto stratégií je EU 2020. Švedské predsedníctvo zdôraznilo počas ich šiestich mesiacov e, fakt, e, ako rovnosť, e, rodová rovnosť prispieva k hospodárskému rastu. Hovorila tam aj pani Jaroka. A to sú naozaj veľmi evidentné závery, ktoré bol dosiahnuté na švedského predsedníctva. A toto musíme opakovať v rámci všetkých diskusí Ďalej je tu štokholmský akčný plán, ktorý bude čoskoro, ale sú tu ešte ďalšie oblasti, hlavne oblasti, ktoré ja sledujem, hlavne pokiaľ ide o inklúziu Rómov a stratégia pre zdravotne postihnutých. Tam musíme tiež dať e, tento rozmer rodový. A takisto e, otázky, ktoré sa týkajú demografie. Určite to bude aj v novom programe e, komisára. Ešte tri body nakoniec z mojej strany tá náročnosť zostavenia stratégie e, bude evidentná. Musíme tam pokryť všetky, všet, celú škálu problémov. Musí to byť stratégia, ktorá bude programom pre nadchádzajúcich 5 rokov a ktorá bude hovoriť o tom, ako budeme systematicky v tých kľúčových ťažiskových politikách, oblastiach politík e, zapracovávať e, úvahy o rovnosti rodovej. Ale predovšetkým sú tu dve veci, ktoré sú pod, podstatné. Pay gap, tá mzdová medzera v odmeňovaní, Samozrejme, tam sú veľké diskrepancie medzi jednotlivými štátmi. Každopádne je to vec, ktorá je najvypuklejšia. Prečo je tu takáto mzdová, mzdová medzera? A potom je to rodovo podmienené násilie. Toto e, sa zdá ako titul, titulok veľmi jednoduché, teda titulky 2, to samozrejme tá komplexnosť merania a indikovania, kto čo robí a rozdelenia, to je tiež vec, ktorú musíme riešiť, ale toto sú tie najvypuklejšie typy e, nerovnosti v Európskej únie musíme takisto zaručiť, že tá nová stratégia, e, že tam sa budeme zaoberať tým, ako rodová rovno, e, teda nerovnosť vplýva na mužov. My zvrazujeme, že jeden z problémov, ktorý musí, byť rieši, musí byť musieť riešiť, je fakt, že muži z rôznych dôvodov nevyužívali možnosti, ktoré ponúkalo zosúladenie súkromného a osobného života, napríklad e, čerpanie otcovskej dovolenky je oveľa nižšie v prípade mužov. Hovorili sme o tom v prípade smernice, keď sme hovorili o sociálnych dohodách. Prečo je to tak, že muži sa sústredujú do niektorých profesí a nejdu do iných? Snažíme sa do predstavenstiev dostať viacej žien a možno by sme mohli sa zamyslieť nad tým, ako viac mužov dostať do učební nie to dobré len z pohľadu mužov, že budú popri ženách fungovať takýmto spôsobom, ale je to dôležité aj pre ďalšie generácie detí, aby videli, ženy, že ženy a muži sú zastúpené rovnako povedzme v predstavenstvách, ale takisto aj v učebniach a v škôlkach. Vám tak, eh, Mrs. Pike. Srdečná vďaka, pani Pike. A teraz nastal čas, aby sme dali príležitosť účastníkom položiť otázky. Chcela by som vás upozorniť, že treba položiť otázky, nespomínať nejaké komentáre. Otázky mali podľa možnosti krátke, preto aby sme mali dostatok času pre našich e, rečníkov, aby mohli zodpovedať. Ako prvá má slovo pani Garcia Pérez, nech sa páči. Gracias, señora presidenta. Por supuesto, reiterar. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som rada privítala našich eh, hostí, naše hostky na dnešnom našom vypočutí. Myslím si, že sú schopné otvorene čeliť skutočnosti. My túto skutočnosť chápeme a musíme o tom diskutovať naďalej, aby sme dosiahli rovnosť medzi mužmi a ženami. Často tento proces je frustrujúci, Neustále hovoríme o prekážkach rovnosti medzi mužmi a ženami, ale keď sa pozrieme späť na naše doterajšie výsledky, myslím si, že to by nás malo podporiť e, bojovať naďalej za rovnosť mužov a žien. Už to tu dnes odznelo viackrát. My sa musíme snažiť bojovať e, s týmito problémami a sústredovať sa na konkrétne problémy a navrhovať konkrétne nástroje, ktoré prinesú rovnosť medzi mužmi a ženami. Máme už nástroje, legislatívu a musíme tiež navrhnúť nové kontrolné mechanizmy na to, aby sme dosiahli toho, čo sa snažíme. Napríklad boj proti rozdielom v odmeňovaní. Musíme sa poučiť zo skúseností z predchádzajúcich rokov v členských štátoch. Pokiaľ ide o vyjadrenia pani Berindy Pike v súvislosti s, s našimi kompetenciami v oblasti rovnosti v komisii a v iných inštitúciách, rada by som položila otázku rečníkom. Myslíte si, že v inštitúciách, v tomto prípade v komisii, ale mohli by sme hovoriť aj o iných inštitúciách nižšie na štrukturálnej úrovni v verejných inštitúciách. Myslíte si, že je potrebné dosiahnuť vytvorenie jednej organizácie, ktorá bude koordinovať a monitorovať e, rovnosť medzi mužmi a ženami a ubezpečovať sa, aby v všetkých oblastiach politiky sú prvky, ktoré budú zahrňať otázku rovnosti. Isté Chceme bojovať za rovnosť, ale mala by existovať jediná inštitúcia, jediný odbor, ktorý by monitoroval účinnosť a implementáciu tejto politiky. Ďakujem. Ďakujem, pani Papanová, ďakujem. Ja by som rada položila otázku zastupkyni komisie a súvisí s demografickou krízou. Uvediem príklad. Na rok 2010, teda na tento rok, v Bulharsku už máme 65 dôchod e, kyň a a 30 mužov. Medzi členskými štátmi je 10-ročný rozdiel, čo sa týka strednej ročky života u mužov do roku 2030 budeme mať o 30 miliónov dôchodcov viac v Európe. To znamená, že demografická kríza bude mať e, veľmi e, závažný dopad aj e, na otázku rovnosti, ako to už odnelo, je znevýhodnené, teda Ženy dne v Európe sú veľmi znevýhodnené. Ja sa chcem opýtať, e, čo sa týka cestovnej mapy, e, stratégie, či sa bude zameriavať na rodové otázky, na situáciu dôchodkyň, na prístup k týchto dôchodkyň k zdravotnej starostlivosti, k sociálnym službám. E, teda sú to vlastne už ženy, ktoré sú vo východiskovej situácii už znevýhodnené. Ďakujem pekne, pani Thompson. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem aj rečničkám. Myslím si, že ste spomenuli niektoré veľmi dôležité aspekty tejto problematiky. Pani Velbu hovorila o situácii, e, ktorá súvisí s finančnou krízou. E, bolo to zaujímavé vypočuť si čo, to, čo ste povedali, že ženy nemohli ovplyvňovať toto dianie, pretože nemali možnosť prijímať rozhodnutia na tej najvyššej úrovni. Musíme propagovať e, úlohu žien na tejto úrovni Okrem toho ste e, spomenuli aj jednu novinku a to je otázka ľudských práv z očí voči rovnosti a rodovému mainstreamingu. Vidíme, že od roku 2002, e, keď Európska únia schválila smernicu o otázke rovnosti, okrem iného, tá znamenala, že každá členská krajina by mala zriadiť e, rodový inštitút, tak ako napríklad eh, máme teraz na európskej úrovni rodový inštitút, ale v skutočnosti v členských štátoch už neexistujú jednotlivé rodové inštitúty a vo Veľkej Británii rodový inštitút sa zlúčil s ďalšími inštitúciami, so siedmými ďalšími inštitúciami a vytvoril sa Inštitút pre ľudské práva. Preto otázky rodovej rovnosti sa považujú za súčasť e, problematiky ľudských práv. Jediná krajina, kde ešte stále máme inštitút e, pre otázky žien, to je Španielsko, pretože v iných krajinách sa to zlúčilo. Nie som si istá, či je to výhoda Neviem, či je to výhodné pre žien. Pre ženy isté, že je to výhodné z hľadiska dispozície finančných zdrojov. Je možné prepojiť politické kroky, využiť skúsenosti z ostatných oblastí, ale ako povedala pani Jaróka, keď hovoríme o Rómkach, tak eh, tieto trpia z iných dôvodov ako Rómovia muži a to isté platí aj o osobách s postihnutím. Tie sú v inej situácii, ak ide o ženy alebo ak ide o mužov. Aj keď e, samozrejme všetci sú príslušníkmi menšiny. Teda mohli by ste sa k tomuto vyjadriť? Ďakujem. To, uh, Ešte pani profesorka Jovana Davolín, myslím si, že je veľmi dôležité, že aby sme začali spolupracovať uh, s najzraniteľnejšími ženami v našej spoločnosti. Ako tu už odznelo, ženy sú čoraz staršie a je nás stále čoraz viac. Nie som si istá, či som celkom dobre porozumela to, čo ste povedali o rozvedených eh, ženách ktoré ak si nájdu nového partnera, tak sa dostanú do bežnej situácie. E, opäť, e, myslím si, že mnoho e, samožijúcich žien má ťažkosti v tom, že sa musia sústredovať na svoju kariéru a tam sa snažia investovať svoju energiu a <clears throat> už nemajú potom zvyšnú energiu na to, aby si hľadali nového partnera. Ďakujem pekne, pani Thompson. A slovo dostane teraz pani Matera a potom dostane slovo pani Marcela Kosi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa na úvod poďakovať expertkám za to, že prišli medzi nás. Chcem sa im poďakovať za to, lebo skutočne priniesli také cenné podnety, ktoré sa týkajú tém, s ktorými sa my každý deň stretávame pri každodennej práci na našom výbore. Dôležité sú aj nové impulzy, ktoré vedú k tomu, aby sme nadalej mohli pracovať a nadalej hľadali nové riešenia. Dve otázky. Jedna na pani Molín. Chcem sa vám poďakovať za tie obrovské skúsenosti, ktoré ste pozbierali v Taliansku a v celej Európe. Rodová rovnosť, slúčenie Pracovná súkromná života, to bolo pre vás vždy veľmi zaujímavé, a dôležité. Teraz ma zaujímalo, aké stratégie, aké výskumné prístupy by ste chceli podnietiť do budúcnosti, ako, ako máme postupovať. A teraz otázka na pani Wolby. Aký je váš názor na to, aby sa vytvorila charta základných práv ženy? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Matera. Chcem iba pripomenúť, že predtým, ako dostanú ďalší účastníci slovo, tak pravidlo je, že majú jednu minútu a majú položiť otázky, nie spomínať komentáre. A teraz slovo dostane pani profesorka Marcela Corsi. Grazie, Presidente. Eh, volevo soltanto sottolineare... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som chcela zdôrazniť tú, tú dôležitosť toho, že otázky rodovej rovnosti sú veľmi dôležité. Musíme sa zabrať otázkami dvojitej diskriminácie. To je preto také dôležité, lebo ide o to, aby sme z objektívneho hľadiska posúdili, čo sa vlastne vykonalo, to sa už vlastne spomínalo, a nemalo by sa to vychádzať z nejakej definície ad hoc indikátorov, to je dôležité. V súčasnosti existuje pracovná skupina, ktorá sa tým zaoberá, ale výsledok nie je vôbec uspokojivý. Ide o to, aby sa hodnotila úloha ženy v rodine a aby sa aj tam uplatňovali indikátory. To znamená, že musíme vypracovať štatistiky, dobre ich identifikovať, teda vykladať. A v súčasnosti máme vlastne aj málo databáz. To znamená, že tieto databázy nemôžu využívať naši občania. Sú tu indikátory, ktoré sa nedostatočne zohľadňujú. To znamená, že je dôležité rozlišovať medzi jednotlivými situáciami, rodinami a tak ďalej. V súčasnosti je dôležité mať aj definíciu, čo to je vlastne rodina. Ďakujem pekne. A teraz Vicky Kleis, EPPF, nech sa páči. Okay, thank you, Madam Chair. I'm here. <laughs> Um... Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som povedať, že EPPF prispela k tej správe e, Európskej ženskej lobby, čo je veľmi hodnotná vec. Chcela by som sa zamerať na tri oblasti, ktoré nie sú dostatočne zastúpené v správach, či bolo možné ísť tým smerom. Jedna oblasť je zdravie, keď ide o sexuálne reproduktívne zdravie. Počuli sme od ľudí, aké je to dôležité v živote žien a aké je to dôležité pre budúcnosť a pre postavenie žien v spoločnosti. Potom druhá vec, tá sa týka rodového, rodovo podneteného násilia. To sa týka aj stratégií, kde je dôležité sa zamerať na sexuálne, e, sexuálnu výchovu, na to, aby chlapci a dievčatá sa rešpektovali a zamerať sa na aspekt ľudských práv v tejto oblasti. Ľudské práva to je dôležitá otázka. Vieme, že pre ženy a dievčatá situácia je zložitá, takže podľa mňa mali sme na toto dbať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz Luisa Antolín. Nech sa páči. Hola, Eh, buenos días. Soy Luisa de la Red White. Dobrý deň. Volám, volám sa Luisa. Ja by som eh, sa rada opýtala na jednu časť novej stratégie, ktorá je vypracovaná na dosahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami v rámci politiky zahraničnej politiky Európskej únie. Zaznamenali sme istý, istý pokrok a pani Belinda Pajk tiež o tom hovorila. Ja mám v tomto smere dosť obavy, pretože domnievame sa, že je to istá slabosť v činnosti Európskej únie. Tak toto bola s predchádzajúcimi stratégiami. Teraz konkrétne s tou úplne najposlednejšou. Tam sme videli, že ženy nemali možnosť reagovať, pretože neboli zjednotené a domnievame sa, že je dôležité, aby Európska únia zohrávala úlohu v propagácii rovnosti medzi mužmi a ženami na medzinárodnej úrovni v tomto globalizovanom svete. Nemôžeme sa uzatvárať iba v našej Európe. Musíme sa snažiť bojovať za rovnosť aj v iných krajinách mimo únie. Je dôležité, aby eh, politika na európskej úrovni sa snažila o to vo všeobecnosti, nielen na politiky, ktorá je namrená na pôsobenie v rámci EÚ. Myslím si, že by to malo byť obsahnuté aj teraz v zahraničnej politike Európskej únie. Ja by som chcela poukázať na to, že je dôležité, aby tento nový akčný plán obsahoval aj silnejšiu kapitolu o tejto otázke ako predtým. Ďakujem pekne pani Anna González z Ženského Európskeho fóra. Ďakujem, pani predsednička. Moja otázka je namerená na pani profesorku Giovanna Damolin. Chcem sa opýtať, či toto súhlasíte alebo považujete za vhodné, aby sa v súlade s vašim prejavom pridal do dokumentu ešte prvok, ktorý by sa týkal žien, starších žien, ktoré si nemôžu dovoliť ísť do domova dôchodcov, akú formu pomoci by Európska únia mala poskytovať e, takýmto druhom žien, ktoré e, žijú v samote v dôchodkom veku, ale doma, nie v domove dôchodcov. Teda ako by sme mali pristúpiť e, tiež k otázke starostlivosti o starších ľudí, teda konkrétne ak sa ženy starajú o starších ľudí, aké stimuly by sme mali vytvoriť ďalej, pokiaľ ide o opatrovateľky, väčšiny z, nie, z nich sú ženy, musia sa vzdať e, práce, musia byť doma, pretože majú členov rodiny, ktorí sú starší, potrebujú opateru, majú posinuté dieťa, aké e, nástroje, aké akú formu pomoci môžeme poskytnúť. No a posledná vec sa týka ešte e, zmierenia. Myslíte si, že je vhodné tiež e, e, obstarať otázku, ak ženy alebo muži musia ostať doma a zdať sa práce z rodinných dôvodov. E... Ďakujem pekne za tieto otázky. Samozrejme ešte bude ďalšia možnosť položiť otázky, to bude po ďalšom paneli. A teraz máme diskusiu, máme možnosť získať odpovede na tieto otázky Žiaľ, čo sa týka času, máme tu isté obmedzenia. Takže každý bude mať 3 minúty k dispozícii na odpoveď. A aj pani Pajk dostala otázka, takže otázku, tak nech sa páči. Pani Valby. I've been asked... Bolo mi adresovaných niekoľko otázok, ktoré sa týkali ľudských práv. Základná, charta základných práv žien, tá bola navrhnutá. Ďalej otázky sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v tejto súvislosti a niekoľko ďalších otázok, ktoré sa týkali ľudských práv. Ehm, diskutuje sa o tom na medzinárodnej úrovni, ale v Európskej únii to nie je až tak zakotvené v európskych inštitúciách, eh, teda rovnako ako koncept rovnakého zaobchádzania. Teda má to svoje silné stránky aj slabé stránky. Myslím si, že je veľmi užitočná táto otázka v propagácii boja proti nasilu na ženách, eh, ktoré je uznané v rámci OSN. Ďalej je tu potenciál aj v oblasti propagácie práv reprodukčných e, a práv zdravia. Myslím si, že v Spojených štátoch amerických napríklad e, je e, možnosť vyvíjať túto otázku je na čase. Teraz, keď máme nové vedenie Spojených štátov rokovať so Spojenými štátmi, napríklad aj o otázke interrupcií a rokovať o tom, organizácie agentúry OSN zdá sa ešte nepočuli dostatočne ten silný hlas Spojených štátov, ktorý znamená, že Spojené štáty zmenili svoje stanovisko, teda Európska únia by mala využiť diskusiu o ľudských právach a podporovať aj otázku sexuálnych a reprodukčných práv, pokiaľ ide o koncept Európskej únie. Myslím si, že my by sme mali eh, zachovať tie inštitúcie, ktoré máme a nadviazať, eh, pokiaľ ide o prepojenie našich inštitútov pre rovnosť, to je veľmi akútne. Máte pravdu, vo väčšine krajín, kde došlo k zlúčeniu inštitútu pre rodovú rovnosť, došlo k oslabeniu ehm, sústredovania sa na otázku rovnosti. Je to polutovanie hodné. Možno by sme mohli zachovať eh, tú pozornosť na rodovú otázku, ak by sa to zadefinovalo ako jeden z prúdov tohto inštitútu. Nestalo sa tak, mohlo by sa to však stať. Je potrebné vypracovať analýzy, e, zvážiť, o čo sme prišli a opäť sa venovať otázkam rovnosti. Myslím si, že je potrebné mm, venovať sa otázke zlúčenia pretože predtým, ako došlo k zlúčeniu týchto inštitúcií, staré inštitúty, rodové inštitúty zohľadňovali aj prepojenie na otázky etnické príslušnosti e, osôb e, s postihnutím a iných aspektov, ale na to, aby tieto zlučené inštitúty fungovali, je potrebné uznať aj postavenie aspektu rodovej rovnosti v týchto inštitúciách. Tak, ok, profesor Demolín. Ďakujem pekne teraz dostane slovo pani profesorka Demolín. Grazie per questi interventi che richiamano l'attenzione sulle questioni. Ďakujem a konkrétne ďakujem za to, že ste upriamili pozornosť na demografické problémy. Viacej rečníci sa zmenili o probléme starších žien. A tohoto vzniká istá hrozba aj e, do budúcnosti. A vyžaduje si to naozaj veľkú pozornosť. hovoril som o tom, ako by sme mohli pomôcť takýmto ženám v tých myšlienkach, podnetoch. Hovoril som o náhradách za hospitalizáciu, náhradných riešeniach. A také režimy ako napríklad e, združenia žien alebo družstva žien alebo aj domáca pomoc, e, domáca asistencia. Na toto by sme sa mali sústrediť v nadchádzajúcich rokoch. E, druhá vec, ktorú som chcela riešiť, sa týkala žien rozvedených a žien samoživiteľiek. Nechcem nejakým spôsobom navrhovať, že všetky ženy by sa mali vybrať na lov mužov, ako ostanú sami. Môže byť určite isté obdobie, v rámci ktorého zostanú doma a nemusia mať teda dostatok prostriedkov na to, aby dokázali zabezpečiť živobytie pre seba a pre deti. Ale toto môže byť isté prechodné obdobie v ich životoch, ktoré je každopádne dosť nebezpečné pretože toto sú e, ženy, ktoré žijú same a nemajú manželov. Tým pádom môže byť e, nevyhnutné e, poskytnúť im pomoc. Možno vo forme nejakej platby, až do, dokedy sa nestanú normálnou rodinou. Tak som to mala na mysli. že mala by byť istá pomoc poskytovaná ženám počas takéhoto obdobia. Malo by to byť e, bezplatne k dispozícii. Ako náhle sa ženy ocitnú v takejto situácii, mala by im byť poskytnutá pomoc, pokiaľ ide o ich návrat e, do pracovného života. Ak bude potrebné, tak im poskytnúť aj školenia. A nakoniec e, doktorka Matera hovorila o metodike výskumu a o stratégiách. Ja som už počula vyjadrenia, ktoré hovorili o tom, že je nedostatok štatistických údajov a oficiálnych databáz, ktoré sa zaoberajú práve otázkou rodovou a že nemáme dostatok homogénnych indikátorov. Určite nie na účely e, celoeurópskeho porovnávania, alebo teda takého štát po štáte. A bolo by to vhodné a bolo by dobré e, posilniť výskum tejto oblasti a sú to práve ženy, ktoré treba načúvať v tejto súvislosti, pretože sú to ženy, ktoré v konečnom dôsledku musia prijímať tie rozhodnutia. Všetko sa dá riešiť v rámci tzv. focus groups, takýchto skupín a tam musíme počúvať to, čo ženy hovoria a musíme na základe toho tvoriť naše politiky. Ďakujem. Tak, fru Marisa Soleto. Ďakujem pekne. Teraz pani Soleto. Ďakujem pekne. Mala som v dispozícii 10 minút, už vtedy bolo zložité povedať všetko a teraz mám 3 minúty, bude to ešte zložitejšie, ale ďakujem pekne za otázky. Ja sa zamerím na 3 body. Medzinárodné vzťahy, tu na to považujem za skutočne dôležité, aby ženy v Európskej únii a ženy v rozvinutých krajinách vedeli, ako máme zodpovednosť, ako musíme podporiť ženy v rozvojových krajinách. Toto sa musí stať súčasťou našich medzinárodných vzťahov. A preto považujem za dôležité a zaujímavé, aby Európska únia konečne prevzala vedúcu úlohu v súvislosti s rozhodnutím Rady, aby tieto typy opatrení sa podporovali. Sú to spoločné opatrenia, ktoré musíme, ktorými sa musíme zaoberať. Musíme teda využiť zo strany rady takéto kolektívne opatrenie. Je nutné to implementovať. Rovno šanci na všetkých úrovniach. To je veľmi dôležité. Musíme si uvedomiť ale, že na to treba aj prostriedky. Integrácia samozrejme vyžaduje, aby na všetkých úrovniach sme mali ľudí, ktorí sa zaoberajú rovným postavením. Ak nebudeme mať žiadne záruky zo strany inštitúcií, ak nebudeme mať takéto štruktúry, tak vieme, že to vlastne asi nikdy nebude dobre fungovať. Takže čo sa týka týchto otázok, to všetko musíme samozrejme zohľadniť. Ľudské práva a práva žien, to sú veľmi zásadné otázky. Ja vám môžem skutočne povedať, aj čo sa týka našej krajiny, asi sa zhodneme, že riešiť nerovnosť šanci, to je zásadné, aby sme to riešili na viacerých úrovniach. Musí, musí to byť krížom cez všetky sektory, všetky oblasti a ak takto budeme postupovať, vznikne nová situácia je nutné zvoliť rozdielne prístupy a vieme, že sme mali predsa už zákony, ktoré zabraňujú diskriminácii, ale dochádza aj k rozličným iným typom diskriminácie a tvárime sa, keby to jedno nesúviselo s druhým. Viaceré typy diskriminácie, to je veľmi znepokojivé a musíme to brať veľmi vážne. A teraz posledný bond. Zdravie žien. Ak chceme, aby tí, ktorí poskytujú starostlivosť, boli zdraví, tak to je možné iba ak sú spravodlivo prerozdelené úlohy. To znamená, že ženy musia pôsobiť v zdravotníctve. Ďakujem pekne. Boli to ešte nejaké otázky, ktoré sa týkajú demografického rozvoja. Nech sa páči. Yes, let, let, I'll be, Ja budem mať ešte možnosť vystúpiť neskôr, tak iba v krátkosti teraz zareagujeme. Isté, súčasná demografická kríza zdôrazňuje naše úsilie v tejto stratégii musíme e, to zohľadniť v novej stratégii pre rovnosť, ale taktiež e, e, rodový aspekt všetkého, čo sa týka dôchodkov a demografických trendov, musí sa zakladať na porozumení rodových rozdielov. A tým sa dostávam k druhému bodu. Mnoho tu odznelo o tom, aké dôležité je mať porovnateľné údaje. Isté, že potrebujeme porovnateľné údaje v mnohých oblastiach, ale nepodceňujme to, čo existuje a e, využívajme tieto údaje pred na komisii, spolupracujeme s členskými štátmi, so štatistickými úradmi, aby sme mali dostatok e, informácií o rodových otázkach, využívame to v správach, zatiaľ čo za posledných správach e, teda konkrétne správa, ktorá bola schválená tesne pred Vianocami na komisii, tam má dôležitú prílohu a tam sa uvádza posledné dianie v členských štátoch, vo viacerých oblastiach, napríklad e, aj v oblasti rizika chudoby. A vy e, ste zvoraznili, v koľkých krajinách, v Slovensku, Bulharsku, ale najmä v Lotyšsku, v Estonsku, v Litve a v Rumunsku ženy vo veku nad 60 rokov, 65 rokov čelia veľkému riziku chudoby, teda tomuto sa musíme venovať. Musí to byť odzrkadlené v našej práci. Pokiaľ ide o úlohu mužov, musíme si pripomenúť, že existuje štúdia, ktorá analyzovala tento aspekt. Je zaujímavé poznamenať, že niektoré otázky, napríklad ak by ženy zarábali viac, či muži by mali ostať doma a starať sa o deti dosť prekvapujúco mnoho žien si myslí, že nie. Ešte stále by to mal byť podľa nich muž, ktorý chodí do práce. Ďalej otázka, kto by mal mať prvotnú zodpovednosť za starostlivosť o deti. Dosť vysoké percento žien si myslí, že by to mali byť ženy. A je dosť prekvapujúce, že uh, u mužov tie percentá neboli o mnoho vysoké. Teda ak žena zarába viac, aj tak sú isté sociálne postoje, ktoré vedú k tomu, že muži by sa mali stať spojencami, aby ženy neboli e, v pasci stereotypov. Pokiaľ ide o legislatívu, isté, že by, snažíme sa využívať nástroje, aby členské štáty transponovali všetku legislatívu, ale ide o to, ako sa táto legislatíva využíva. Nemá význam zavádzať nejaké práva, ak sa nevyužívajú. A tu um, orgány prírodovú rovnosť nastupujú do svojich úloh, ďalej mimovládne organizácie. Dúfam, že v najbližších rokoch budeme schopní spolupracovať a podarí sa nám zabezpečiť, aby čo najviac občanov Európskej únie vedelo o svojich právach, pokiaľ ide o otázku práv. Nezabúdajme, že máme orgán legislatívy pre rodovú rovnosť, Máme tiež medzinárodný dohovor CEDO a tiež máme chartu základných práv, ktorej štatút sa ešte zlepšil v novej zmluve, teda v otázke práv. Skutočne ide len o to, ako ich lepšie uplatňovať. V niektorých oblastiach legislatívy je potrebná nová legislatíva, áno, venujme sa tomu, ale povedzme si, aké priority sú aj v oblasti uplatňovania legislatívy. Ďakujem. Vám tak, ok. Ďakujem pekne. A Srdečná vďaka pozvaným rečníkom, ktorí prispeli veľmi výrazným spôsobom k tejto intenzívnej diskusii. Ďakujem pekne všetkým. Takže pokračujeme v našom vypočutí a ešte predtým, ako dám slovo druhému panelu, chcela by som vám povedať pár vecí. A síce ide o to, že väčšina z rečníkov, alebo viacerí rečníci hovorí veľmi rýchlo, to znamená, že komplikovali situáciu tlmočíkom. Ja by som chcela pripomenúť, že aby ste nezabudli na to, aby ste nehovorili veľmi rýchlo. Potom tu bola jedna vec, ktorú spomenul jeden z účastníkov, tak e, čo sa týka označenia predsedajúceho, predsedajúcej, tak e, tu používame nie mužskú formu, ale neutrálnu formu. E- Takže to som vám chcela povedať. Pevne verím, že budem mať teraz úspešné aj druhé kolo a teraz v rámci druhého kola by som chcela privítať pani Míria Vasiliadu, ktorá je generálna tajomníčka Európskej ženskej lobby. Srdečne vás vítam medzi nami a máte k dispozícii 10 minút. Nech sa páči. Good morning, everyone. Uh, thank you, first of all, thank you very much to the women's... Ďakujem pekne. Dobrý deň. Ďakujem pekne uh, za to, že ste nás pozvali. Um, máme históriu veľmi dlhej a plodnej spolupráce s týmto výborom počas uh, rokov posledných a predovšetkým ďakujeme pani uh, predsedničke za to, že nás zakomponovala do tohto zasadnutia. E, vy si spomínate na niektoré tváre zo všetkých politických e, strán, ktoré spolupracovali s nami, hlavne pokiaľ ide o tú poslednú kampaň. A je dobré, že sa toľko strán zomklo spoločne a vo veci, ktorá je pre nás e, všetkých istou obavou. Už bolo spomenuté, že pred nami sú veľmi náročné časy, hlavne pokiaľ ide o súčasnú hospodárskú a finančnú krízu. E, ďalej sa tento rok oslavuje. Peking plus 15, e, je tu ďalej otázka rovnosti mužov a žien a to je všetko pod krídlami novej komisárky pre základné práva. Čo to bude znamenať e, pre nás z pohľadu našej práce? Ukážem vám priesvitku, to je pre tých z vás, ktorí si možno nespomínajú alebo nevedia celkom. Budem hovoriť o silných stránkach súčasnej cestovnej mapy, potom o výzvach a najdôležitejšie budú odporúčania do budúcnosti. Prvá vec, ktorú treba zmeniť, je, že my sme najväčšou zastrešujúcou organizáciou pre Združenia žien v EU. Máme isté členstvo, teda sme na princípe členstva fungujeme. Sústredujeme sa na politickú prácu na európskej úrovni. Pokiaľ ide o cestovnú mapu, moja prezentácia sa bude sústrediť na proces konzultácie, e, ktorý prebiehol s Európskou komisiou v súvislosti s budúcou cestovnou mapou a je to v tých podkladoch, ktoré sú pred zasadacou miestnosťou a pokiaľ ide o teda Európsku ženskú lobby. Čiže sú tam pokryté všetky aspekty otázok, ktoré e, sa spýtala komisia. Takisto e, pokiaľ ide o stanovisko, ktoré zišlo z toho poradného orgánu pre rovnosť príležitosti mužov a žien, tak aj tam sme e, veľmi spolupracovali. Pokiaľ ide o silné stránky cestovnej mapy, myslím, že tie už boli spomenuté a ja tam nebudem príliš do podrobností zabiehať. Ale prvé, čo uvediem, respektíve budem citovať to, čo sme predložili komisii, a uvediem, že tá cestovná mapa bola viacej mechanizmom internej koordinácie pre Európsku komisiu ako, ako nejaký záväzný e, dokument e, politický a spoliehal sa vo veľkej miere na dobrovoľné vstupy od útvarov komisie a toto musí byť skončené. My tvrdíme, že potrebujeme strategický akčný plán pre efektívnu rovnosť mužov a žien s konkrétnymi záväzkami a opatreniami a silnou, silnými mechanizmi, mechanizmami zodpovedania sa. Čiže veľmi rada som si vypočula Melindu Pike, ktorá E, naznačila týmto smerom vývoj. Aké sú silné stránky súčasnej e, tejto mapy? To je fakt, že aspekt gender mainstreamingu ako aj e, špecifické aktivity sú nezohľadené. K tomu sa vrátim. Samozrejme fakt, že vo všetkých oblastiach sa zameriame na rodovú rovnosť, aj napriek tomu, že niektoré tie časti sú rozpracovanejšie v porovnaní s inými a že sú tam zahrnuté priority, ktoré siahajú nad politiky sociálne a zamestnanosti, napríklad e, násilie páchané na ženách, e, ženy a vzdelávanie a rozhodovanie a vývoj a spolupráca. A k tomu sa vrátim. Je zrejme, že prvá výzva, ktorá bola spomínaná, tej sa nebudem príliš venovať, tá sa týka práve hospodárskej a finančnej krízy. Čo by som ale chcela povedať je, že máme istý súčasný systém a tento systém preukázal svoje zlyhanie vlastne. Takže my musíme v tejto chvíli e, sa pozrieť na tú úžasnú príležitosť robiť veci ináč a pracovať s iným modelom a iným smerom. Je veľmi dôležité aj zdôrazniť dôležitosť e, nedostatku zdrojov v špecifických oblastiach, ktoré sa týkajú žien a tohoto sme svedkami v niektorých členských štátoch. Potrebujeme plány obnovy, e, ktoré budú podrobnené dopadovému hodnoteniu, hodnoteniu dopadu. Súčasná, súčasné dokumenty komisie neobsahujú takéto dopadové štúdie alebo hodnotenia vplyvu. Takisto musíme sa zaoberať aj verejnými výdavkami a v súvislosti so, ženy, so ženami. A tu rozšírim tú oblasť starostlivosti o ženy na všeobecne na starostlivosť aj o, povedzme, starších. Takisto by som vám chcela povedať, že sme už e, vydali e, stanovisko a silné odporúčania v súvislosti so ženami e, v časoch takéto finančnej krízy a v tejto chvíli my realizujeme výskum s Oxfamom, ktorý sa zaoberá dopadmi krízy na ženy, lebo hovoríme o tom veľa, ale nemáme veľa výsledkov, veľa konkrétnych problémov, ktoré by sme mohli diskutovať zahmatateľne. My tomu hovoríme neviditeľná kríza. To je vec, o ktorej nehovoríme. Takisto ďalšia vec, spomínala to profesorka Volbiová dnes ráno a zdôraznila to aj vo svojich reakciách na otázky. Rovnosť e, medzi mužmi a ženami je cieľom samým o sebe. O čom hovoríme a počujeme za posledných 5 rokov je, že potrebujeme zaručiť rovnosť, pretože chceme rast, chceme pracovné príležitosti, potrebujeme hospodárstvo, aby naštartovalo, potrebujeme peniaze, ale my potrebujeme rovnosť kvôli rovnosti samej a musíme byť silní a musíme na to pamätať e, pri spôsobe, ako argumentujeme, keď hovoríme o takejto rovnosti a keď hovoríme o tomto strategickom pláne. Je to viac ako rast a vracovné príležitosti. Potrebujeme koordináciu európskeho a národného úrovne. A ďalšia vec, ktoré sa dotkli už e, viacerí poslanci, poslanky, ktoré sú tu, a som rád, že sa to objavilo, a to je práve vec, že rovnosť e, mužov a žien by sa nemala strácať e, v všeobecnej diskusii o rovnosti. A to sa týka orgánov rodových v rámci celej Európy. Robíme niečo tak na pokraji a tým pádom nič také komplexné. To vlastne je v súčasnom návrhu komisie o antidiskriminácii, ktorý silne podporujeme, ale zároveň e, sme pozorní a, a vidíme, respektíve chceme upozorniť členov tohto parlamentu, že v prvom rade sú to obrovské medzery legislatívne, pokiaľ ide o, po, hlavie rody, pohlavie a tie tam zostávajú. To treba riešiť. E, ak tento návrh na antidiskrimináciu e, nezaručí, že tam bude silný komponent začlenia týchto otázok rodu, rodu tak potom jednoducho je to treba pozastaviť. Ďalej je to otázka ochrany ľudských a ženských práv. A ďalšia vec, ktorá musí byť predmetom diskusie, je úžasné, že španielské predsedníctvo to, na to poukázalo a hovorí sa o násilí na ženách a otázka, či by sme mali sa podrobnejšie zaoberať potrebou právneho základu na európskej úrovni a adekvátna ochrana reprodukčných a zdravotných práv žien toto hovorila už aj pani profesorka predo mnou, v súvislosti s úrovňou Spojených národov a pozrieť sa, či neexistujú nejaké kolízie, konflikty z pohľadu toho, čo robíme v súvislosti s vonkajšími a vnútornými politikami v rámci EÚ v súvislosti s týmito právami. A tu nám na mysli vzdelávanie, e, sexuálne vzdelávanie, sterilizácia, e, prístup k starostlivosti počas tehotenstva, prístup k bezpečnému a e, zdravu, zdravu neškodlivému potratu tam, kde je to potrebné strategický akčný plán. Čo je najdôležitejšie v tejto súvislosti zvorazniť, je potreba mať proaktívny prístup k tomuto problému. Nie je tu jednoducho len o antidiskrimináciu. Môžete mať akékoľvek politiky v oblasti antidiskriminácie, ktoré nezaručia rovnosť. A rodovo podmienené násilie je presne tá oblasť, kde to vidíme, ako sa to pretavuje. Nestačí sa sústrediť len na toto, aj napriek tomu, že je to dobrý začiatok. pokiaľ ide o finančné a ľudské zdroje. Myslím, že to už bolo dostatočne pokrývané, ale potrebujeme fungovanie štruktúr, ktorých cieľom je dosiahnuť eh, rodovú rovnosť. A takisto musíme zaručiť dobre koordinovaný orgán. A to znamená, eh, že tí zamestnanci, ktorí pracujú na tejto oblasti, na rodovej rovnosti, to musia byť experti, musia mať v dispozícii dobré zdroje a musia byť viditeľní. Nemôžu to byť ľudia, ktorí jednoducho prídu a odídu, čo sa zdá byť často prípadom hlavne na úrovni členských štátov a na úrovni a keď sa povie, a dobre, ty tam pôjdeš do tohto výboru a potom na chvíľu budeš v tomto výbore a potom to bude niekto iný. Prečo, preto to nefunguje, respektíve to je jeden z dôvodov, prečo to nefunguje. Okrem toho, e, v súvislosti s týmto strategickým plánom samozrejme potrebujeme silné kroky, konkrétne, potrebujeme finančné a ľudské zdroje. A ďalej, čo uvádzame v našej prezentácii, je fakt, že musíme e, rozpracovať tých 6 domen súčasnej cestovnej mapy a musíme prijať veľmi konkrétne odporúčania, ktoré sa objavujú aj v našom dokumente, máte k tomu prístup. Ale takisto myslím si, že musíme sa sústrediť aj na oblasť násilia páchanom na ženách. To je jedna vec. Musíme zaviesť záväzné opatrenia v tejto súvislosti a musíme preskúmať aj možnosť právneho základu. Ďalej musíme doplniť niečo veľmi silné, čo sa bude týkať imigrácie, integrácie a azylu to je vec, ktorá sa objavuje výraznejším spôsobom, ako v časoch, keď sme pred 67 rokmi vypracovali cestovnú mapu a silnejšie zamerať na to, čo už e, poslanci diskutovali v súvislosti s chudobou a sociálnou exkluziou. A takisto by som chcela zdôrazniť aspekt zdravotnej starostlivosti, ktorý e, stále rastie z pohľadu dôležitosti na úrovni členských štátov. Pokúsim sa do minúty to ukončiť. Neviem, či sa mi to podarí. Ďalej chceme zdôrazniť, že otázka duálneho prístupu, na ktorý odkázala aj Belinda Pike, kombinovať gender mainstreaming a špecifických aktivít, musí pokračovať. A istotne tie konkrétne aktivity nemôžu vymiznúť. To je trend, ktorý je stále viac a viac, ktorý je silnejší a musí byť ukončený. Pozriem sa na to, vraví eh, pani rečnička, ako to ukončím. Toto je v našich dokumentoch k dispozícii, ale pokiaľ ide dobre o tieto ciele a ukazovatele, e, súhlasíme o, to, o, tom, o tom mzdovom rozdiel, súhlasíme s tým mzdovým rozdielom alebo s tým problémom. Musíme to riešiť pre všetky e, vekové skupiny a toto je teda veľká medzera v súčasno, na súčasnom pracovnom trhu. A ešte to ukončím, ospravedlňujem sa za takéto veľmi rýchle prejdenie zvyškom dokumentu, nie je čas. E, musíme zaručiť plnú implementáciu súčasných rámcov pre rodovú rovnosť. A to nemáme. Máme Peking, máme CEDAW a všetky členské štáty pristúpili k tomuto. A my sa snažíme nájsť ešte dodatočné opatrenia, ako to robiť. A nie, my máme CEDAW a ten je pomerne dobrý. Avšak e, mnohými štátmi nebol ešte implementovaný. Čiže toto je nástroj, ako zaručiť, že veci sa pohnú dopredu a aby sme zaručili ďalej rozmer rodový, ktorý bude plne zakomponovaný do stratégie 2020. Máme výročnú správu komisie, ktorá hovorí o podobnom, nie je tam nezhoda, čiže musíme sa v tejto veci pohnúť dopredu. Takže týmto to ukončím, aj keď nie všetko som mala priestor prezentovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A musím povedať, že mi skutočne ľúto, že máme takýto obmedzený čas pre takéto dôležité otázky, ktoré nás zaujímajú. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Odete Filipe. Ona je koordinátorka výboru pre rovnosť žien a mužov. Konfederácii portugalských pracovníkov. Nech sa páči, máte slovo em particular Comissão por poder estar aqui convosco. Eh, Dobré ráno, ja by som sa chcela poďakovať vášmu výboru za to, že ste ma sem pozvali, aby som hovoril o situácii v našej krajine a že môžem sa vyjadriť k budúcim návrhom, ktoré sa budú týkať politiky Európskej únie. Ja by som chcela skrátke popísať situáciu v Portugalsku. Situácia ži- pracujúcich žien sa riadi podľa našej ústavy. Tam máme ustanovenú rovnosť šanci, rovnosť prístupu a máme tam sociálne práva pre ženy. Ale v súčasnosti tieto doložky sa neimplementujú riadnym spôsobom, lebo tá legislatíva, ktorá sa prijala, nebola riadne implementovaná. A toto ešte aj zhoršuje hospodárska sociálna kríza, ktorá samozrejme sa dotýka tých najzraniteľnejších častí našej spoločnosti. To znamená, že čo sa týka pracujúcich žien, v Portugalsku sú často ehm, nezamestnané, sú v zložitej sociálnej situácii a majú nižšie platy, ako aj nižšie dôchodky. Máme napríklad legislatívu, ktorá sa týka materskej dovolenky, materstva, ale vieme, že na trhu práce sú určité prax, praktiky, ktoré komplikujú to, aby sa podarilo slúčiť súkromný a rodinný život – predovšetkým pre ženy. Štyri, ženy tvoria 47 aktívne pracujúcej populácie, väčšina z nich pracuje v, v službách, majú častokrát lepšie vzdelanie ako muži, ale v roku 2009 nezamestnanosť žien dosahol 10,6 a u mužov 9,1 A keď si pozrieme tie zložité podmienky, ako zamestnávané, tak, tak 55 ľudí pracuje v týchto zložitých podmienkach boli práve ženy. Takže vieme, že situácia je veľmi zložitá a vo vekovej skupine 25-34 rokov iba 33% má trvalé pracovné miesto. Ako som spomínal, ženy majú častokrát vyššiu kvalifikáciu. Mohol by som spomínať mnohé ďalšie čísla a napríklad okolo 12 žien e, dostáva iba minimálnu mzdu, ktorá dosahuje okolo 180 eur. Pričom, keď sa pozrieme na mužov, tak iba 5,3 mužov dostáva minimálnu mzdu. Čo sa týka mzdovej diskriminácie, tak e, tá sa odzrkadľuje aj v rozličných dávkach. Ženy dostávajú menej dávok ako muži. To isté sa týka napríklad e, aj dôchodkov, alebo práce neschopnosti. Ženy dostávajú iba približne 60 výšky dôchodkov ako muži, je to iba 197 eur. To znamená, že ženy utrpeli viac hospodárskou krízou ako muži. Pre podniky je teraz zložité uplatňovať e, kolektívne dohody, musia ľudia častokrát dlhšie pracovať, to vedie k zdravotným problémom, čo vedie k tomu, že opätovne veľmi zložité zlúčiť pracovný a súkromný život. Okrem toho veľa žien trpí na ochorenia z povolania, súvisí to s tým pracovným rytmom a aj a v konečnom dôsledku e, podniky častokrát e, masovo prepúšťajú a sú to práve ženy, ktoré prichádzajú o prácu ženy tak či tak častokrát pracujú v zle platených, e, na zle platených miestach. Častokrát musia pracovať 12 hodín denne, 60 hodín týždenne a keď tak toľko to pracujete, tak je skutočne veľmi zložité mať kvalitný rodinný život a to komplikuje situáciu predovšetkým pre ženy. Potom je tu nedostatočná infraštruktúra, ktorá podporovala rodiny. To znamená, že v priemere ešte ženy pracujú okolo 16 hodín týždenne v domácnosti, pričom muži skutočne iba málo. Je tu o neplatenú prácu, zdôrazňujem. Toto celé vedie k tomu, že tak povediac sa vraciame späť v našej spoločnosti a nie, nejdeme vpred. A preto otázka, ako to môžeme zmeniť, ako môžeme zapojiť do toho celú spoločnosť tak e, mužov a ženy, ako môžeme spolupracovať, ako môžeme posilniť demokraciu, solidaritu, ako môžeme zamestnávateľ priviesť tomu, aby ocenili sociálnu hodnotu materstva, otcovstva, akým spôsobom môžeme prispieť k takým, k takým činnostiam, ktoré by mali byť v našej spoločnosti uznávané, ktoré mali byť súčasťou kolektívnych dohôd. Ja ako odborárka a ako koordinátorka eh, v našej konfederácii portugalských pracovníkov som, som, som zistil, že musíte tvrdo, aby sme bojovali proti diskriminácii, musíme upozorňovať na problémy, musíme informovať o týchto problémoch, musíme informovať ženy o tom, aké majú práva, musíme sa ale zamerať aj na mužov. Musíme zároveň poskytovať e, pomoc pri kolektívnom vyjednávaní, aby e, ženy dostali rovnakú mzdu a mali rovnakú sociálnu ochranu. Na toto potrebujeme podporu organizácie ako Európsky sociálny fond a program Equal. Musíme posilňovať rovnosť žien a mužov. Ďalej musíme dosiahnuť, aby sa správnym spôsobom implementovala dohoda ILO. Dôležité je ísť cestou kolektívneho vyjednávania. Všetky tieto veci sú nevyhnutné na to, aby sme eliminovali existujúcu diskrimináciu. Vieme, že pred nami je veľa práce podľa mňa ILO veľmi dobrým spôsobom podporuje odborové organizácie. Dobre, spomínala som určité problémy, ale myslím si, že sú to určité šance. Európske inštitúcie, špecificky Európsky parlament, musí zohrávať dôležitú úlohu. Musí pomáhať vytvárať eh, tú politiky, musí zabezpečiť prostriedky na to, aby bolo možné posilniť rovnosť šanci, aby sa v rámci tohoto procesu situácia harmonizovala. Dôležité je financovať projekty, ktoré budú podporovať rovno šanci a rovné postavenie. Musíme samozrejme vytvárať aj nové projekty, to je veľmi dôležité. Potom je dôležitá implementácia národných plánov pre rovnosť šancí. Dôležité je garantovať princíp, že je možné zlúčiť rodinný a pracovný život a umožniť ľuďom a podnikom, aby upravili pracovnú dobu, aby bol určitý strop pre maximálny počet hodín, ktorý môžu odpracovať jednotliví pracovníci bez hľadu na pohľavie. Ďalej musíme vysvetľovať a šíriť informácie o tom, aké práva majú ľudia a ako funguje materská a otcovská dovolenka a na aké dávky majú ľudia nárok. Takýmto spôsobom posilníme spoluprácu a solidaritu medzi ženami a mužmi. Chceme tu mať spravodlivosť, rovnosť, ktorá platí pre všetkých bez ohľadu na pohľavie. Ak veríme v to, že ľudia sú si rovní, tak musíme toto odzrkadl- musí toto odzrkadlo v našej každodennej práci. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo pani Vesele Karavajnovej, z Bulharska. Ona je z Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia. Nech sa páči. Chcela by som ešte pripomenúť, že je dôležité, aby ste nehovorili veľmi rýchlo, aby naši tlmočníci mohli dobre pracovať. Ďakujem.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 tak aby ste mi mohli potom klásť otázky. Situácia teraz je taká, vidíme to aj na obrazovke, právny rámec e, je znázornený na grafe a tiež e, medzinárodné záväzky Bulharska, na základe ktorých e, Bulharsko vypracovalo svoju stratégiu. Ústava uvádza um, otázky nediskriminácie, ďalej je tu zákonník práce, zákon na podporu zamestnanosti, systém sociálneho zabezpečenia, zákon o rodine a trestný zákonník. Toto je legislatíva, ktorá e, zavádza zákaz akýkoľvek formy diskriminácie. A Isté vrátanie toho aj rodovej diskriminácie a obmedzuje v istom zmysle e, subjekty, ktoré sa zapájajú, teda medzinárodné záväzky Bulharska na jednej strane v harmonizácii národnej legislatívy s medzinárodnou legislatívou môžem tu uviezť e, zmluvu z Amsterdamu, zmluvu z NIS, isté, že Európsku cestovnú mapu pre rodovú rovnosť e, medzi rokom 2006-2010 a otvorenú metódu koordinácie v oblasti eh, sociálnej ochrany a sociálneho zašlenenia. Vieme, že cestovná mapa rodovej rovnosti je pre nás eh, takým všeobecným rámcom, v rámci ktorého Bulharsko vyvinulo svoj národný program rodovej rovnosti, eh, zákonník sociálneho zabezpečenia je špecifickým druhom legislatívy, ktorý zabezpečuje všeobecnú povinnosť sociálneho zabezpečenia a taktiež rovnosť mužov a žien. Napriek tejto všeobecnej a špecifickej legislatíve a napriek záväzkom Bulharska na medzinárodnej úrovni musím uvieť, že ešte stále je v Bulharsku legislatíva, ktorá nedostatočne zabezpečuje eh, rovnosť eh, mužov a žien vo všetkých eh, častiach spoločenského života. A práve preto sme museli v Bulharsku vyvinúť národnú stratégiu pre rodovú rovnosť. Jej hlavné princípy sú takéto. Vidíte ich napokon aj na obrazovke. Dodržovať ľudských práv, základné práva, rovnaký prístup k zdrojom pre mužov a ženy, ďalej rovnaké zastúpenie v procese rozhodovania, to nemôžeme podceniť, partnerstvo, monitorovanie a kontrola. Na inštitucionálnej úrovni monitorovanie a kontrola v Bulharsku je v rámci výboru pre nediskrimináciu a som veľmi rada, že je tu eh, pán predseda tohto výboru medzi nami v tejto sále. Okrem toho to dokazuje, že politika bulharská sa zameriava na boj proti diskriminácii a na propagácii verejnej diskusie o rodovej rovnosti. Musíme e, zvyšovať povedomie verejnosti o otázkach netolerancie a diskriminácie na základe rodovej príslušnosti, ktorá ešte stále pretrváva. Teraz strategické ciele a akčné oblasti eh, v hospodárskej oblasti sú stanovené Lisabonské ciele v zamestnanosti, ďalej odstránenie rozdielov v odmeňovaní, eh, rodová rovnosť v podnikaní a polnospodárstve, ďalej rovnosť v, sociál- v oblasti systému sociálneho zabezpečenia a boj proti chudobe. A ďalej eh, zlúčenie pracovného rodinného života, ďalej eh, uplatňovanie politiky vo zamestnanosti, eh, flexibilný pracovný čas, rozsah pôsobenia systému sociálneho zabezpečenia pre deti a dospelých, ďalej podporovanie dôležitých rozhodnutí na miestnej a lokálnej úrovni, ďalej odstránenie diskriminácie a násilia sexuálneho charakteru, obchodovaní s ľuďmi a ďalej rodová rovnosť v bezpečnostnom systéme. E, je potrebné zaviesť takú politiku, ktorá by zmenila stereotypy a zmyšľanie ľudí, najmä tie staré, zarité predsudky, ktoré vedú k rodovej nerovnosti, najmä v oblasti vzdelávania a v médiách občianská spoločnosť by nemala tolerovať sexistické reklamy a iné formy správania médií, ktoré znesvedcujú ženy. Je potrebné okrem iného zmeniť aj volebný zákon, aby boli zabezpečené kvóty na no, podiel žien v politike a vo verejnom živote. A na tejto strane som sa snažila zanalizovať, ako vidíte, podiel mužov a žien na kandidátskych listinách v parlamentných voľbách z roku 2009, teda 33% žien bolo na týchto listinách a 67% mužov. Ale na ďalšej strane mojej prezentácie, v ďalšom grafe, vidíme výsledky volieb. ktoré teda napriek nepomeru v kandidátskych listinách. Predsa len je rovnaké zastúpenie v politických stranách. Ehm, politická strana GERB je víťazom v tomto smere. Konzervatívna hnutie a hnutie pre práva a slobody taktiež čiastočne niektoré strany položili ženy na prvé miesta svojich kandidátok. Podľa mňa toto je základný test, ako by mala fungovať demokratická spoločnosť, pretože voľby a riadenie volieb to je najmarkantnejším príkladom uplatňovania hodnôt eh, politickej strany. Som si istá, že ženy v parlamente budú užitočné v tom, že budú propagovať rodovú rovnosť eh, a to tým, že eh, sa budú snažiť v, zapracovať legislatívy Európskej únie keďže práve sa chystáme revidovať eh, stratégiu pre rodovú rovnosť. Eh, je to v podstate eh, témou dnešného podujatia. Rada by som zdôraznila niekoľko skutočností, ktoré sú dôležité aj pre Bulharsko, ale aj pre všetky členské štáty Európskej únie. Mm, Zavedenie rozsiahleho národného mechanizmu, ktorý zabezpečí rovnaké príležitosti mužom aj ženám eh, v rámci akčného plánu z Pekingu, ktorý bol schválený štvrtou eh, konferenciou žien v Pekingu v roku 1995. Eh, finančná podpora, finančné záruky sú veľmi dôležité na to, aby sme zabezpečili účinné fungovanie Národnej rady pre rodovú rovnosť. Je to orgán mimochodom bulharskej vlády. Na európskej úrovni členské štáty by mali byť potrestané, ak sa nebudú držať tej dohodnutej cestovej mapy. Ja si myslím, že národná legislatíva a systém sociálneho zabezpečenia by mal v celej únii zavádzať pojem rodičovskej dovolenky. Musím povedať, že v Bulharsku to už máme zavedené a v Bulharsku muži, otcovia môžu uplatňovať svoje právo na rodičovskú dovolenku, ale predsa len je zaužívané um, to stereotypné správanie. Meny, muži, aj keď majú právo na otcovskú dovolenku, nie vždy využívajú toto právo. Dúfajme však, že sa to zmení v budúcnosti. Eh, hovorili sme tu o tom, ako um, samozprávy miest a obcí sa môžu viac angažovať v tomto smere. Myslím si, že samozprávy by si mohli zriadiť svoje vlastné poradné orgány, aby zabezpečili, že vytváranie národnej stratégie pre rodovú rovnosť bude procesom z dola nahor. Súhlasím s tým, čo povedali ostatní, aké dôležité sú otázky zmierenia a zjednotenia, skombinovania pracovného a rodinného života, otázky ľudských práv a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pokračujeme v našom programe. A teraz by som chcela na 5 minút dať slovo najprv našim poslankyňam. Ako prvá bude pani Gurmaj. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Drahé kolegyne, určite ste prekvapení, že som musela to nahradiť zachádzajúcu eh, kolegyňu. Ja som predsedala predsedníctvu inej skupiny. Teraz som prišla sem. Som rada, že tu môžem byť. Som rada, že sa môžem stretnúť eh, s generálnou tajomníčkou Európskej ženskej lobby aj s ostatnými členkami panelu. Chcela by som spojiť niektoré dôležité aspekty pre prejednávané problematiky. Ak mi dovolíte niekoľko pripomienok, e, pokiaľ ide o to, čo sme si to vypočuli. E, je šťastie, že tu mám aj kolegyňu e, v zastacie miestnosti, ktorá mi pomôže, takže je dobré, že mám takúto sieť, tak aby som zaručila, že všetko sa dá riešiť pre ženy. Potrebujeme najskôr údaje pertinentné, presné a spolahlivé. Je to dôležité nielen z pohľadu tvorby politík, ale aj z pohľadu zaručenia neskôršej evolúcie, neskôršieho rozvoja veľká časť e, žien v Európe čelia viacnásobnej diskriminácii a nepomôžeme zmierniť tento fenomén, ak nebudeme mať presné informácie o tom, čo sa deje. E, mali sme správu z Livia Jarovka, kde sme približili situáciu žien rómskeho etnika. Samozrejme, ak neviete, o akom počte hovoríme, koľko ich je, tak potom je pomerne ťažké e, pomôcť. To je prvá vec. Žiadne politiky bez štatistického pozadia. Ja budem lobovať za zlepšenie údajov a myslím, že môžem tvrdiť, že všetci, všetky moje kolegyne na komisie, takisto Belinda Pike, privítajú takéto niečo. Potrebujeme takisto zdroje, plne súhlasím. Potrebujeme európske peniaze na to, aby sme pokrývali tieto politiky a aj novú cestovnú mapu. Hodnoty sú dôležité, ale hodnoty už boli popísané stovky pri stovkách príležitostí. Teraz je treba zapracovať konkrétne ciele do novej cestovnej mapy a tie potrebné európske zdroje. Môžem vám dať príklad z Maďarska. Ministerstvo sociálnej e, práce vytvorilo sieť s občianskou spoločnosťou a prebrali sme v rámci toho tých šiest cieľov, ktoré sú aj v tej ďalšej stratégii. Čiže odporúčania, ako by sme to mohli spraviť. Máme dobré myšlienky, ale ako ich implementovať na úrovni národných parlamentov. Ďalej bolo dnes spomenuté, že nie sú metódy, ako zaručiť rovnosť v odmenovaní. Som spokojná, že kolegyňa Majerová pripravila e, správu o, o rovnosti v odmenovaní. ona vraví, že keď sa budú diať takéto veci ako SCT, SCT tak bude nám trvať 50 rokov, dokiaľ uzavrieme túto medzeru v odmeňovaní. Je to neakceptovateľné v súčasnej spoločnosti. Potrebujeme jemný tlak, musíme e, uvažovať nad zaviazaním spoločnosti, ktoré má viac ako 100 zamestnancov. Formulový plán, ktorý nazývam plán rovnosti a rešpektu, v takomto pláne by firmy počiarkli fakt, že sa zavezujú ochraňovať e, zraniteľné skupiny vrátanie žien aj s systémom mzdového odmeňovania. Mali by sme o tom uvažovať aj napriek tomu, že to môže viesť k zvýšeniu administratívnej záťaže s firiem spoločnosti, čo je prepojené na cestovnú mapu a iné stratégie ako 2020, je aj otázka imigrácie, finančnej krízy a toto je všetko veľmi dôležité. Ak len poukážeme na to, že mali by sme poukázať teda na to, že aby dostávali ženy menej za prácu rovnako, ako robia teraz muži, že je to neférové a je to ilegálne. Ďalej otázka násilie na ženách. Aj ak sa podarí túto otázku dať na európsku úroveň, budeme musieť zapracovať takúto záležitosť do novej cestovnej mapy. Takisto budeme musieť pomôcť tým členským štátom, ktoré v súčasnosti nemajú systémy ochrany, aby ich e, etablovali a budeme musieť vyhodnotiť výsledky. Opäť sú tu nevyhnutné spolahlivé údaje a tieto údaje by mali byť e, zozbierané členskými štátmi a lokálnymi úradmi. E, vytvoriť by sa malo monitorovacie stredisko, niečo v podobnom duchu, ako je Centrum pre rodovú rovnosť. Ďalej, e, tie programy finančnej obdoby by mali byť mainstreamové. E, vlády vynakladajú veľa peňazí a bolo tak v prípade automobilového priemyslu a takisto aj finančné e, oblasti tá finančná kríza najviac postihla mužov. A prečo? Pretože v týchto sektoroch, ktoré boli postihnuté, bolo viac mužov zastúpených. A to sú teda, je to automobilový sektor a bankový sektor. Tam je dobrý príklad. Pokiaľ je o banky, tak keby ženy boli viac v bankách, tak by nebola taká hlboká kríza. A v časoch, kedy bolo viac žien vo vedúcich pozíciách v bankovom sektore, tak bolo menej kritických situácií. Pokiaľ ide o rozpočet, e, tak, e, nie, respektíve pokiaľ ide o tieto aspekty, tak ženy sú oveľa zraniteľnejšie. Takisto by sme mali uvažovať nad rodovým rozmerom, keď hovoríme o stratégiách vystúpenia alebo exit, exit strategies. Samozrejme, je zvláštne, že investujeme veľa, pe veľa peňazí do ozdravenia bankového sektora a nemám, nie sme schopní zvýšiť zamestnanosť alebo stimulovať. Niekto sa pýtal, či takéto, e, kde sa nachádza Centrum pre rodovú rovnosť v súčasnosti. EMPLG e, a útvar, e, ktorý sa zaoberá rodovými otázkami v rámci komisie, to, to ma naplňa obavami spadalo to pod pána Randora, komisára, ale teraz keď to prejde pod inú komisárku, pani Redingovú, tak bude to otázne. Ja chcem, aby všetci kolegovia veľmi pozorne sledovali, ako bude tá štruktúra nastavená, aby sme nestratili možnosť eh, efektívneho zásahu. A samozrejme, eh, otázka aj environmentálna, ako tam do toho zapojiť ženy v týchto veciach. Ďakujem pekne a teraz dostane slova, slovo pani Janu Kadakis. Ďakujem pekne. Vítam všetkých účastníkov. Myslím si, že vykonali sme za sebou dlhú cestu a myslím si, že tá na opa sa vyvíja dobrým spôsobom. Keď sa pozrieme do Spojeného kráľovstva, tak u nás sa to veľa zmenilo posledných 60 rokov. Ženy mohli voliť, mohli zúčastniť aj takých povolaní, ako je napríklad práv, mohli právničky alebo lekárky, mohli pozrieť politika a tak ďalej. Ženy príjmajú rozhodnutia o tom, ako žijú, kde budú pracovať, či si kúpia nejakú nehnuteľnosť, prijímajú rozhodnutia napríklad, e, čo sa týka zdravotnej starostlivosti. Samozrejme aj muži tvrdo pracujú a nás mnohí veciach podporujú, ale myslím si, že je nutné stále že to veľa vykonať, ako povedali rečníci. Dôležité je, aby muži a ženy dostali rovnakú plácu za rovnakú prácu, aby mali rovnaké skúsenosti na pracovisku. Dôležité je aj zohľadniť e, starostlivosť o dieťa, aby aby aj dôchodky boli e, spravodlivé. Spomínalo sa, spomínali sa problémy ako chudoba, domáce násilie a tak ďalej. Politika, zameriavate sa na ženy, je veľmi dôležitá a dôležité, aby táto diskusia prebiehala na národnej úrovni. Ženy z viacerých častí Európy pravia o týchto veciach majú rozdielne skúsenosti. To znamená, že skutočne si musíme položiť otázku, kam ideme. Chceme mať nejakú európsku stratégiu? Áno, to je pravdou. Pravdou, ale musí to byť stratégia členských štátov. A keď hovoríme o ženách, to hovoríme o ženách na úrovni členských štátov. Lebo nemôžete sa, dosi- nemôžete sa dostať k ženám, ak nie ste na úrovni členských štátov. A práve tam treba zabezpečiť pre ne dostojný život. Naša politická skupina ECR si myslí, že Európska únia by tu mala zohrávať určitú úlohu ako koordináciu, ale nemala by viesť túto agendu. Tu by mali vykonávať členské štáty. Čo sa týka môjho osobného názoru, by som chcela povedať, že sú tu viaceré veci, na ktoré musíme pracovať a to, aby ženy mali možnosť výberu. Výberu, čo budú robiť, kam pôjdu, čo chcú, či chcú pracovať a musia mať viac e, možností, viac možnosti na prijatie takýchto rozhodnutí. Keď sa niekto rozhodne, že chce byť doma, chce byť žena domácnosti, na tom nie je nič zlé, ale je nutné zohľadniť aj dôchodkové nároky. Aj za túto časť pracovného života, alebo je to pracovný život. Musíme aj chrániť ženy, zraniteľné skupiny, prostitúcia, chudoba, obete násilia. To sú dôležité hesla. Obete obchodovania, to sú veci, na ktorých musí pracovať Európska únia a mať silnú agendu. Ďalšia vec je vzdelávanie. Ľudia musia byť vzdelávaní, aby vedeli, kam sa uberá naša spoločnosť. To znamená, že položme si otázku. Narodili sme s týmto s týmto pocitom, že sme ženy, preto máme radi rúžovú farbu, lebo sme ženy a chlapci majú radi modrú farbu, preto sú chlapci? Dôležité je, aby všetci pochopili, že svet je tu pre všetkých, tak pre dievčatá ako pre chlapcov. Dôležité je vzdelávanie, mimovládne organizácie a rozličné orgány, ktoré sa oberajú rovnosťou šanci. Musíme zabezpečiť väčšiu mieru dôstojnosti pre ženy, napríklad aj v dôchodkových systémoch. V Spojenom kráľovstve máme detské prídavky. Je samozrejme veľmi zložité byť, mať dôstojnosť, ak ste doma, bez práce. Takže je nutné zabezpečiť nezávislosť a dôstojnosť je nutné diskutovať, podporovať systémy, organizovať takéto vypočutia, ktoré nám pomôžu. Čo sa týka legislatívy, mm, nechcela by som, aby sme mali príliš veľa legislatívy, aj keď samozrejme túto vec musíme riešiť na európskej úrovni. Pani Vasiliadu, k tomu, čo ste povedali, mne sa páčil ten proaktívny prístup. Áno, musíme byť proaktívne, musíme sa snažiť. Sa týka násilia voči ženám. V, v Spojenom kráľovstve je aktuálne aj násilie voči mužom. Keď hovoríme o násilí voči ženám, A keď pracujete v tejto téme, obráte sa aj na utečencov, lebo oni častokrát nechápu, čo chceme. Potom pani Filip, dobré vzdelávanie, áno, to je dôležité, dôležité mať možnosť výberu, aby ženy si mohli vybrať, čo chcú. Mne sa nepáči, keď žena povie, že ja som iba žena domácnosti. Lebo takáto žena nie je iba žena domácnosti. Je to samozrejme veľmi náročné splňať takéto úlohy v domácnosti. A potom, čo sa týka zamestnávania a pra- e, legislatívu regulujúcu pracovnú oblasť, musíme byť obozretní, lebo ak by sme mali príliš veľa legislatívy, nepomôžeme nikomu, podniky aj tak budú príjmať rozhodnutia, aké sa im hodia. Dôležité je, či sa snažíme vytvárať e, ideálny svet, alebo či sa snažíme riešiť reálne problémy. Takže musíme ďalej pracovať. A teraz, pani Pajk, mám tu pár poznámok. Neviem, či pani alebo slečna, no uvidíme. Vy ste spomínali situáciu, kde žena ostane doma a muž zarába práve preto, má vyšší príjem. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Pajk, nech sa páči. Ďakujem pekne, pomerne eh, náhodným spôsobom budem teraz riešiť a nadvezovať na tie otázky, ktoré zazneli. Posledná vec, ktorá zaznela Hovoril som o dotazníku Eurobarometru, ktorý bude čoskoro publikovaný. Sú tam isté zistenia, ktoré očaká, dajú sa očakávať, ale potom sú niektoré ďalšie, ktoré nejdu, nie sú súľadné s tou intuíciou. Pomáha nám to istým spôsobom pom- e, prezentovať a dopracovať tie politiky. Toto je vec, ktorá je mimoriadne dôležitá e, e, členských štátov. Veľmi dôležití sú tam aj sociálni partnery, všetci aktéry. My sa netvárime vôbec, že tým, že vypracujeme či už cestovnú mapu, alebo stratégiu, alebo rámec, že tým pádom budeme disponovať e, dokonalou múdrosťou tu v Bruseli a že potom to bude chyba tých ľudí, ktorí v teréne to nepochopia. Nie. Je nevyhnutné potom to pretaviť cez aktivity členských štátov a verejného sektora a pokiaľ ide o zamestnávateľov, jedna z vecí, ktorú chceme mať zapracovanú v rámci ďalšej stratégie, v rámci ďalších 5 rokov, je, aby e, počet žien zamestnanky stával, e, stúpal. Aj pokiaľ ide o ženy podnikateľky, tak tam je obrovská medzera. A myslím, že to by sme mohli tiež e, riešiť. A to je dôraz, ktorý by sme mali klásť. Pokiaľ ide o štruktúru v rámci komisie, skôr ako prišla ZITA, tak ja som vysvetloval, aké je súčasné nastavenie. Ja som samozrejme vzal na vedomie jej pripomienky No, vrátim sa ešte k niektorým veciam, ktoré sa týkajú práve e, štruktúry organizačnej, pokiaľ ide o ďalšie veci, pokiaľ ide o veci, ktoré spomínala pani Jaroka. E, je pravda, že musíme tak pristupovať k otázke rovnosti e, rodovej, tak ako sa riešia otázky viacnásobnej diskriminácie a rodovo podmienenej diskriminácie. To musí byť súčasťou našej stratégie, aj keď pristupujeme k iným skupinám. Už som spomenula napríklad dôležitosť perspektívy rodové podmienenej, keď hovoríme o integrácii napríklad či už romských etník, alebo keď sa pozeráme na otázku zdravotných postihnutí. To, čo sme boli svedkami za posledných 5 rokov, tak to je lepšie chápanie problematiky na základe rodovo, rodovo podmieneného nazerania. Takisto e, v júli 2008 sme mali isté iniciatívy a takisto budeme musieť rozvíjať naše chápanie tohto problému na úrovni členských štátov. A sme E, veľmi potešený faktom, že mimovládky na úrovni EÚ, ktorých e, hlavným zameraním bude práca e, v teréne, stávajú sa oveľa pozornejšími tieto mimovládky k otázkam viacnásobnej diskriminácie a takisto otázkam, ktoré niekedy zmiznú z našej pozornosti alebo utečú. Hlavne otázky transexuálov, napríklad otázka transexuality a do akej miery je to e, e, pokryté v tých stratégiách našich e, prípady, keď sa stretávajú s výraznou diskrimináciou. Čiže aj týmto samozrejme by sa mali zaoberať. Aj súdy sa k tomu vyjadrovali tým spôsobom. Pokiaľ o legislatívu, tak Európska ženská by povedala, že tam obrovské medzery, pokiaľ ide o legislatívu v oblasti pohľavnej diskriminácie a všeobecnej e, diskriminácie. Myslím, že to je troška hyperbolické e, vyjadrenie, ale napriek tomu táto diskusia bude pokračovať e, aj s Európskou ženskou lobby a s inými. Chcem pripomenúť najskôr, že minulý rok sme dali správu v súvislosti so smernicou z 2002. O nej hovorila Brit Thompson pred chvíľou a samozrejme parlament môže sa vyjadriť k tejto správe. Správa z roku 2004, to je správa E, to je smernica, ktorá rieši diskrimináciu mimo zamestnávania. To je prvá smernica, ktorá rieši sexu, sexuálnu diskrimináciu na základe článku 13. Budeme robiť plnohodnotnú správu na konci tohto roka. A ako viete, toto bude možnosť e, zaoberať sa tým, čo sa udialo e, v oblasti poisťovníctva a finančných služieb. Ale takisto sa budeme zaoberať tým, či oblasti, ktoré nie sú poskytnuté, by mal, pokryté, by mali byť pokrývané napríklad e, vzdelávanie. V tejto správe e, sa pozrieme na tieto otázky a budeme sa zaoberať tým, ako postupovať. Nehovorím v tejto fáze, že budeme navrhovať konkrétnu legislatívu. V prípade, že identifikujeme potrebu legislatívy, tak potom budeme musieť začať normálny proces hodnotenia vplyvu. Ale uvedom, teda vedzte, že sa chystá e, takáto správa k smernici z 2004. Pokiaľ ide o násilie rodovo podmienené, viacerí kolegovia vyzvali, aby bola prijatá smernica o násilí na základe rodu. Bolo by dobré, keby ste presne povedali, čo by mala riešiť táto smernica. Takisto vám chcem pripomenúť, že vy, parlament, 2008 v rámci rozpočtového postupu na rok 2009 ste zahrnuli do rozpočtu aj prípravné aktivity, ktoré sa budú zaoberať uskutočniteľnosťou harmonizácie národných legislatív v oblasti násilia podmieneného rodovo. Táto prípravná aktivita už bola spustená, aj významná štúdia bola spustená a o tom dáme správy neskôr tohto roku. To bude príležitosť posúdiť, aké sú skutočne tie medzery a ako je nevyhnutné ich riešiť, vrátane toho, či ich je treba riešiť formou smernice na európskej úrovni. Ale samozrejme máme tu závery rady e, dosiahnuté v rámci švedského predsedníctva, tie boli vyroko, vyrokované, budú prijímané 8. marca a nakoniec e, zapracovanie rodových otázok do ostatných politík. A tu vám môžem položiť otázky, pretože my si kladieme vždy. Je to spoločná výzva. Ako e, dosiahneme to, aby ľudia, ktorých každodenná práca nie je, nie je práve problematika rodovej rovnosti, ako dosiahnuť to, že budú mať taký pohľad rodový na, na, ich, na ich oblasť, či už ide o polnospodárstvo, či ide o vonkajšie záležitosti, ako dosiahneme, aby pochopili, že pohľad rodovo podmienený je, v ich práci nie je dôležitý len z pohľadu toho, že budú podporovať e, rovnosť e, rodovú, ale že lepšie budú vykonávať tým pádom aj svoju robotu, že je to nástroj, ako lepšie tvoriť politiky. Hovorím o tom, že by sme mali mať špecialistov na rodové otázky. To samozrejme je dôležité, ale musíme mať aj rodové kompetencie u všetkých eh, špecialistov na politike, akékoľvek. To je veľká výzva, ktorej čelíme. Som si istá, že vy ako parlament a predovšetkým tento výbor čelíte tomu takisto aj s, s inými kolegami. Čelíte tomu výrazne a želám vám veľa úspechov. Eh, eh? Ďakujem pekne a teraz prístupme k diskusii a kde účastníci budú klásť otázky. Mám tu zoznam rečníkov a najprv dáme slovo pani Parvanovej. Nech sa páči. You, Ďakujem. Ja na úvod by som nadviazala na posledné slova pani Pajk. snažím sa zhromaždiť všetky politické oblasti, ktoré, o ktorých si myslíme, že by sa mali týkať eh, rodových otázok, zamestnanosť, pracovný trh, hospodársky rozvoj, hospodárska síza, sociálne služby, rozvoj vidieka, finančná udržateľnosť, eh, ochrana životného prostredia, eh, ďalej bývanie, pristahovalectvo, chudoba, vodcovstvo, vzdelávactvo, vzdelávanie, násilie. Možno by tento zoznam mohol pokračovať do nekonečná. Domnievam sa, že táto stratégia a cestovná mapa majú ako keby svoj život e, bez ohľadu na to, čo sa deje v parlamente alebo v Únii. Uvediem príklad. Komisia rozhodla zriadiť e, politiku zdravo vo všetkých ostatných politických oblastiach e, a vlády nie sú schopné sledovať tento príklad. Prečo nesnažíme sa zapracovať rodovú rovnosť do všetkých politických oblastí? To by malo byť povinné pre všetky členské štáty. Isté bude to trvať e, roky, stovky rokov, e, kým vypracujeme celkový prístup rodovej rovnosti a dosiahneme to povedomie, e, o ktoré sa snažíme, 33% žien, 67% mužov. Myslím si, že keby sme mali tento povinný charakter politiky, potrav musí obsahovať rodový aspekt, to by bol veľmi jasný signál pre všetkých, či už je to predseda komisie, predseda rady, predseda parlamentných skupín, prezident krajiny alebo predseda nejakého iného orgánu v Európe by vedeli, čo sa od neho očakáva. Ďakujem pekne. A teraz pani Estrela. Obrigada, senhor presidente. E, Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada by som poďakovala všetkým rečníkom za ich príspevky. Ženy sú vystavené rôznym formám diskriminácie a v časoch krízy táto diskriminácia sa ešte prehlbuje. Keď sa pozrieme na rozdiel v odmeňovaní, pred 5 rokmi ten rozdiel bol 15 v priemere, a teraz, namiesto toho, aby sa znižoval, tak sa zvyšuje to viac ako 17 ten rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Rada by som využila túto príležitosť eh, na to, aby som predniesla niekoľko otázok našim rečníkom, najmä k jednému bodu, ktorému sa venujeme na programe. Je to otázka, ktorá má veľmi zaujíma a ktorej sa venujeme, pretože som spravodajkyňa pre smernicu o materskej dovolenke. Ako všetci vieme, zjednotenie, kombinovanie pracovného života a rodinného života je dôležité, ak chceme propagovať rovnosť mužov a žien. Na to, aby sa nám to podarilo dosiahnuť, je potrebné skombinovať tieto dve zložky života. Musíme dosiahnuť zdieľanie zodpovednosti, zodpovednosti za rodinu, ale taktiež právo pracovné zodpovednosti, teda ženy a muži musia si byť rovní v organizácii pracovného života a rodinného života. Chcem sa opýtať, čo si myslíte o zapracovaní e, legislatívy spoločenstva a zapracovať do toho otázku materskej a otcovskej dovolenky. V niektorých e, štátoch to funguje, dokonca v niektorých e, štátoch už funguje aj rodičovská dovolenka. A hovoríme tam však v európskej legislatíve o materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Myslím si, že musíme tu vyslať signál, ak chceme prekonať stereotypy to povedala aj pani Pajk napokon, keď hovorila o štúdii, ktorá teraz eh, je predmetom analýzy. Myslím si, že ženy samotné sa stále ešte domnievajú, že by to mali byť oni ženy, ktoré by mali byť doma s deťmi. Musíme zmeniť zmýšľanie, zmeniť mentalitu ľudí a to sa nám podarí legislatívnym spôsobom. Nemyslíte si, že Materstvo a otcovstvo sú dve strany tej istej mince a preto by e, sa k nim malo pristupovať rovnako v tej istej smernici? Ďakujem pekne, teraz pán Tarabela. Merci, madame la présidente, mais deux, trois remarques s'adressent... Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte, aby som predniesol pár pripomienok alebo položil pár otázok, ktoré sa budú týkať budúcej stratégie. Sú tu viac otázky na komisiu. Sú tu viaceré veci, ktoré sa nespomínali, ako napríklad boj proti stereotypom. Samozrejme, stereotypy sú rôzne, niektoré sa týkajú žien, ale týka sa to aj trhu práce. Lebo tam napriek kríze máme dnes pracovné miesta, ktoré ťažko iba môžu byť obsadené. Napríklad ide o technické oblasti, ako napríklad zvárač a podobné. A jednoducho málo žien ide do, práve do týchto technických oblastí. Potom aj čo sa týka vzdelávania, je to tak, že mm, ako keby ženy nemali záujem o tieto povolania. Možno by sa mohli zamerať na to, aby sa tieto stereotypy odbúrali. Niekedy je to tak, že muži sú obete stereotypov. Napríklad je veľmi zriedkavé, aby muži pracovali v škôlkach. Čo sa týka základných škôl, tam je situácia už lepšia, ale napríklad v škôlke tam nie sú takmer žiadni muži, je tam určitá nedôvera, keď tam pracuje muž, tak sa to nepáči rodičom, ale myslím si, že je dôležité viesť určitú informatívnu prácu, to by nám prospelo všetkým. Na začiatku môjho pracovného života som musel vykonať vojenskú službu potom bolo pre mňa zložité si nájsť miesto a tak som jednoducho pracoval ako sekretár pre moju manželku, vybavil som jej korešpondenciu a potom večer som vyvaril večeru. Musím to spomenúť, aj keď je to už dávno. Takže takýmto spôsobom podľa mňa je možné bojovať proti stereotypom. Dôležité bolo viesť nejakú verejnú kampaň, obrátiť sa na médiá a takto bojovať proti stereotypom obidvomi smermi. Potom druhá vec, násilie na ženách. niečo, čo máme v Belgicku a pochádza z Kanady, je kampaň, ktorá sa zameriava na ženy. musíme sa zameriavať nielen na fyzické násilie, ale aj psychické. To je veľmi dôležité. Je to taká kampaň bieleho náramku. To je niečo, čo sa začalo v Kanade. Začalo sa to na univerzite, tam boli nejakí študenti a my a tam došlo k tragickým udalostiam. Potom si muži, samotní muži povedali, že takéto, takýto prístup nie je možný. Nemyslím si, že všetci muži sú monštra, ale chcel by som povedať nasledovné. Je nutné šíriť informácie a senzibilizovať mužov. Myslím si, že toto je asi veľmi zaujímavý aspekt aj pre vás. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostanú slovo ďalší účastníci. Pripomínam vám, že máte dispozícii jednu minútu na otázky. Prečo ide otázky, nie ako komentáre. Ako prvá dostane slovo pani Blouby. I'm here. Hello. Um, yes, I'm represent... Dobrý deň, ja zastupujem miestne a regionálnu úroveň eh, na tomto zhromaždení a to organizáciou, ktorá sa nazýva Rada európskych eh, miestnych zastupiteľstiev a regiónov. Chcela som poukázať na to, že miestne regionálne orgány v Európe sa zapájajú do implementácie akčných programov v mestách, v regiónoch, eh, vo svojich miestnych orgánov, aby podporovali e, rovnosť mužov a žien. Chcem sa opýtať e, veľmi krátko, či pod národné úrovne mesta a regióny, či sa budú tiež e, zvažovať nové stratégie, na ktoré pracujete a ktorá dúfame bude implementovaná čo najskôr. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo Anne Jadel Halevi. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne. Moja otázka veľmi stručne. Ja pochádzam z kancelárie eh, pre rovnosť, eh, ktorá pôsobí v rámci vlády. Chcem sa opýtať eh, na systém zastúpenia pre túto stratégiu. Ak sa nemýlim, členské štáty mali možnosť predkladať revízie k stanovisku tejto budúcej cestovnej mape. Neviem, mm, ja či členské štáty budú mať ďalej možnosť predkladať takéto stanoviska? Ak áno, tak dokedy? Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo ďalšia rečnička, Anna Caravago, ktorá bola svojho času členkou parlamentu a svojho času predsedala nášmu výboru. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Musím povedať, som veľmi rada, že som dnes mohla prísť medzi vás. Chcel by som vám pogratulovať. Ja som dva pol roka viedla tento výbor, to znamená, že som nazbierala kopu skúseností. Chcem položiť dve otázky. Týkajú sa všetkých členov panelu a všetkých prítomných. Týka sa to aj ženskej lobby, ktoré prácu veľmi teším. A teraz položím otázku po anglicky, aby ste mi lepšie rozumeli. E, je nejaké prepojenie medzi sociálnym, náboženským a kulturálnym správaním dominantných mužov, e, to, čo nazývame hegemonská mužskosť na jednej strane a potom násilie, ktoré je založené rodovej príslušnosti. Toto je moja prvá otázka a moja druhá otázka. Až doposiaľ rodová rovnosť bola povinnosťou a bojom iba žien. Veľmi málo mužov sa zapája do tohto boja. Tak ako to už bolo spomenuté v Kanade, je na čase, myslíte si, aby sme zapojili to systematicky aj mužov do tohto boja, nie je rodová rovnosť eh, tiež niečím, čo sa týka aj mužov? Myslíte si alebo nie? Vám tak. Srdečná vďaka. Sme radi, že vás opätovne vidíme v parlamente. A teraz Anne Katrin Schirard. Nech sa páči. Oui, bonjour. Euh, vous... Ma question concerne euh, d'abord... Dobrý deň. Ja mám jednu otázku, ktorá sa týka názvu tohto vypočutia Európska stratégia pre rodovú rovnosť. Mali by sme hovoriť o právach, nielen povinnostiach. A čo presne myslíte pod názvom rod? V úvode som si uvedomila, že muži chýbajú v tomto procese. Neviem, či diskriminácia sa náhodou netýka aj toho, keď sa zhromaždí veľa žien dokopy a je to tiež istá forma diskriminácie. Sú tu iba ženy a nie sú tu muži a ženy. A, a okrem toho vidíme, že je tu úsilie pomáhať ženám dostať sa späť do života, keď čelili násiliu, aby sa mohli postaviť späť na vlastné nohy, pomôcť im nájsť si prácu. Čo takto vzdelávať mladé ženy, mladých mužov, aby sa mohli e, rozhodnúť, čomu sa chcú venovať v budúcnosti, aby dokázali stavať e, svoj život na pevných základoch. Ak budeme vychádzať z psychológie, antropológie jednotlivca, na vysokých školách, na stredných školách je takáto priepasť v spoločnosti. Nepochádza to z nedostatku porozumenia pre ostatných, pre ten druhý rod a to potom vedie k ešte väčším rozdielom neskôr v živote. To sa potom prejavuje na stabilite vzťahov napríklad. Aj to má vplyv na spoločnosť. Ďakujem pekne za všetky položené otázky a za vaše nasadenie. Ešte predtým, ako dám slovo účastníkom panelu, aby zodpovedali otázky, každý, každý účastník panela bude mať 3 minúty to je veľmi dôležité, aby sme mali čas na zhrnutie zo strany našej spravodajky. Ešte predtým, ako vám udelím slovo, chcem povedať, že naša práca na výbore pre rovnosť pohlaví sa zameriava na to, aby sme vytvorili lepšiu spoločnosť pre tak mužov ako ženy. Spolupracujeme v prospech lepšej spoločnosti bez ohľadu na pohlavie. Dôležité je, aby sme mali rovnosť šanci, rovnaké zaobchádzanie. To je dôležité pre všetkých, ktorí chcú žiť v spoločnosť, našej spoločnosti a musíme rešpektovať práva jednotlivca. Teraz by som chcela udeliť slovo našim hosťom a najprv poprosím pani Vasiliu, aby zodpovedala, ak to bude možné, v priebehu troch minút všetky otázky. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa do tých troch minút mestiť. Počuli sme veľa vecí, nebudem všetko komentovať, aj keby som chcela. Jedna z vecí, ktoré sme sa dotkli, takmer všetky, sa týkala práve násilia páchaného na ženách. Európska ženská lobby určite sa snaží získať viac odpovedí v súvislosti s právnym základom na európskej úrovni. Na rozdiel od jednej z kolegyň, ktorá už odišla, ktorá povedala, Myslím si, že trpíme nadmerou legislatívou, ale nespravedlné nesprávne veci. Myslím, že legislatíva môže meniť prístupy a postoje tak na národných, ako aj na európskej úrovni. je dôležité, keď ide o takúto EU stratégiu, aby komisia zaujala veľmi jasné stanovisko a povedala, že Európa toto chce. Keď to ponecháme na členské štáty, tak potom členské štáty e, podpíšu CEDAW a tak potom, keď je o implementáciu, tak e, to veľmi pokrivkáva. Čiže toto sú veci, ktoré by sme mali opätovne riešiť. Pokiaľ ide o rodovo podmienené násilie konkrétne, tak je dôvod, prečo potrebujeme takéto údaje a štatistiky a takéto agregované štatistiky na európskej úrovni. To je presne to, čo nám umožní, respektíve nemôžeme tam tie čísla len tak eh, voľne používať. Môžeme povedať, že každoročne sa vynakladá veľké množstvo prostriedkov eh, na takéto, na takéto veci a že ročne 34 miliard to stojí e, napraviť tie dôsledky násilia páchaného na ženách mužmi. Čiže to, čo sa hovorilo predovšetkým, pokiaľ ide o hegemonu maskulinitu a rodovo podmienenú, rodovo podmienenú násilie, tak tam pozícia e, lobby je veľmi jasná. My hovoríme o násilí páchanom mužmi na ženách a podľa mňa o toto sa snaží aj dohovor e, Rady Európy. Je tam priamy vzťah medzi oboma dvomi je to otázka štruktúr. Teraz myšľam nad tým najkľúčovejšími otázkami. Ďalej tu zaznela otázka návrhu smernice pre materskú. Ako vieme, pani Estrela je zodpovedná za výsledky takéto smernice a naozaj veľmi podporujeme to, čo hovorí pani Estrela, čo sa týka aj odmeňovania Hovoríme o tom, aby bola celá dovolenka pokrytá mzdovo. Chceli by sme dlhšie obdobie, aby bolo poskytnuté ženám každopádne, pokiaľ ide o materskú dovolenku. Pokiaľ ide o otcovskú dovolenku, e, naše členstvo je troška rozdelené v tejto veci. Nie preto, že by sme si mysleli, že to nie je mimoriadne dôležité a chceli by sme podporiť pani Estrelu v tom tvrdení, že je to veľmi dôležité, ale zašli by sme ešte ďalej a opýtali by sme sa, prečo nemáme pred sebou na stole takýto návrh to, že prečo podporujeme Nestrelu, nie je preto, že by sme sa domývali, že to je najlepšie miesto na toto, ale nevideli sme žiadne alternatívy. Čiže je tu riziko, že tam vôbec nebude. A také je naše stanovisko. A nie je našim stanoviskom, že otcovská dovolenka by mali riešená v rámci smernice o materskej dovolenke. My si myslíme, že muži potrebujú aj takéto, takýto priestor, takúto dovolenku, už len kvôli tým fyzickým nárokom, ktoré kladie vlastne pôroda, celé to, čo to obnáša. Srdečná vďaka. A teraz ďalší. Para responder duas questões. A primeira questão é exatamente a... Dve otázky by som zodpovedala. Prvá sa týka toho, čo spomenula pani Estrela, ja napríklad mojej krajiny. U nás je 20 dní poskytovaných otcom na otcovskú dovolenku. muži, ale nečerpajú takúto dovolenku. Čiže treba veľa zainvestovať, pokiaľ ide o zmenu prístupov a mentality. Muži by mali mať právo ako otcovia, áno. Ale musíme zaručiť, že tieto práva budú aj uplatňované, aby aj muži by dokázali byť zapojení do tohto zosúľaďovania a pracovného a súkromného života, aby trávili viac času s deťmi. je dôležité dosiahnuť takýto pokrok. A keď muži napríklad vo firmách sa rozhodnú využiť takúto, včerpa no, takúto dovolenku, možno ženy by potom mohli menej využívať svoje právo na materskú dovolenku, aby tam došlo ku kompenzácii, aby to bolo v rovnováhe. No ale je dôležité, aby došlo k zmene zmýšľania. Ďalšia vec, ktorej sme sa dotkli, hovorili sme o rozdieloch o odmeňovaní v Portugalsku. Myslím, že by sme mali viac hovoriť o E, rovnaká pláca za rovnakú prácu. To je hlavný princíp, hlavná zásada, o ktorú by sme sa mali snažiť. Problém e, v prácach, e, ktorým dominujú ženy v súkromnej sfére, typy zamestnaní, ktoré sú vyslovene ženské, tak je problémom, že sú nižšie mzdovo Potrebujeme metodiku, ako analyzovať jednotlivé práce, pracovné pozície, aby práca rovnakej hodnoty bola aj rovnako odmenená, či ide o mužov alebo o ženy že e, teda práca nemá pohľavy, ale je pravda, že niektoré zamestnania sú vysostnejšie ženské, ale každopádne treba analyzovať tie práce, ktoré ľudia vykonávajú a spraviť nejakú tabulku. A ak je tá práca, povedzme, porovnateľnej hodnoty, tak potom musí byť aj porovnateľné to odmenovanie, bez ohľadu na to, či ide o muža o ženu. Ale v tejto chvíli sú tu obrovské rozdiely v odmenovaní e, medzi mužmi a ženami a pritom robia v mnohých prípadoch tú istú robotu. Čiže na toto sa musíme zamerať. Rovnaká práca, rovnaká pláca, ale znamená na to ešte aj analýzu a nejaký výskum na to, aby sme našli istú ekvivalentnosť, istú koreláciu medzi prácami, pracovnými pozíciami. Do istej miery sa to už začína aj diať. Ak sa pozriete na výrobu automobilov, tak napríklad na produkčných linkách a výrobných, za výrobnými pásmi pracujú aj ženy v niektorých firmách dostávajú za to rovnakú plácu. E, v iných firmách je to zase ináč, nedostávajú rovnaké odmenenie, odmenovanie. Toto treba zmeniť. Moja organizácia, my nie sme e, proti e, mužom, my pracujeme za začlenenie, za rovnaké príležitosti pre mužov a pre ženy a na to, aby sme to dosiahli, musíme šíriť informácie musím dosiahnuť, aby ľudia vo firmách chápali, že toto je vec a toto je kampaň, do ktorej sa musím všetci zapojiť. Ďakujem pekne. Teraz pani Karavajnova, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsed, pani predsednička. Odznelo tu mnoho zaujímavých otázok. Rozprava bola zaujímavá. Ja by som rada hovorila o dvoch témach. Rodičovská dovolenka ja odporúčam nahradiť ten pojem materská dovolenka e, názvom rodičovská dovolenka, pretože keď povieme materská dovolenka, to väčšinou znamená právo, ale aj povinnosť matky zaoberať sa tým, keby sme nahradili tento názov e, názvom rodičovská dovolenka, týmto by sme podľa mňa úplne zrušili tento stereotyp. To by malo pozitívny psychologický vplyv na prepojenie rozdielu medzi odlišným zaobchádzaním medzi mužmi a ženami. Naša portugalská kolegyňa hovorila o zvýšení počtu dní pre otcovskú dovolenku. To je dobrý začiatok, mali by sme na tomto stavať. Mm, Domnívam sa, že by sa mali zaviesť e, konkrétne požiadavky na zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 50 pracovníkov, aby vypracovali výročný plán rovnaké príležitosti. Okrem toho si myslím, že by sa mal zaviesť výročný monitorovací a kontrolný program, ktorý by e, dohľadal nad e, rovnakými mzdami. E, tiež problém miestnych a regionálnych orgánov je dôležitý, pretože tieto orgány by sa mali sústredovať na pomoc ľuďom dosiahnuť rovnaké zaobchádzanie a vykoreniť nerovnosť. To za pomoci parlamentu a smernice. Ďakujem. Vám tak. Okay. Ďakujem pekne. Teraz pani Pike. Thank you, Chair. Just, just a couple of um, points. Ďakujem pekne, pani predsednička. Niekoľko bodov, ak dovolíte. Bolo to poukázané na to, že je tak veľa politické oblasti, ktoré musia obsahovať aj prvok rodovej rovnosti. Teda rodová rovnosť musí byť obsahnutá vo všetkých politických oblastiach. Isté, že do istej miery už sú zavedené povinnosti robiť tak, pretože nová zmluva zavezuje Európsku úniu, aby odstránila nerovnosť a podporovala rovnosť mužov a žien. Žiaľ, to nestačí. Je to však základ, na ktorom môžeme stavať práve v otázke rodovej rovnosti je to dokonca silnejší základ ako základ zapracovania iných druhov diskriminácie do všetkých politických oblastí. Teda zmluva zhruba v článku 10 sa o tom hovorí, ale e, článok 8 hovorí o tom, že Európska únia musí zapracovať rodový aspekt do všetkých politických oblastí, pokiaľ ide o situáciu v Veľkej Británie. A aplikáciu novej stratégie. S členskými štátmi diskutujeme, je tu aj konferencie, na ktorej vystúpil minister Veľkej Británie, e, ďalej iné fóra, na ktorých sa o tomto diskutovalo. E, skutočne na pôde rady 30. E, novembra prebehla veľmi zaujímavá diskusia o rodovom aspekte a o raste a tam všetky členské štáty hovorili o tom, čo chcú v budúcnosti robiť v oblasti e, rovnosti. Je to prvýkrát, e, keď prebehla takáto diskusia na úrovni rady. Všetky tieto kroky sú dôležité pre nás a pre vývoj stratégie. Veľká Británia a aj ostatné krajiny majú e, možnosť postupovať rovnakým smerom v snahe zabezpečiť, aby sme na úrovni členských štátov, na úrovni rady mali Vhodného partnera na presadzovanie týchto priorít. Môžeme my sa na niečom dohodnúť, ale ak členské štáty to nepodporia, tak e, sa to minie účinku. Neustále počúvame podporu z člen, členských štátov, oslovujeme členské štáty a keď bude stratégia pripravená, oslovíme členské štáty, aby nás podporili, aby sme spoločne sa angažovali vo vlasti rodovej rovnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz by som chcela dať slovo našej spravodajkyni pani Ilge Figueiredo a poprosíme ju, aby sa snažila stručne zhrnúť túto veľmi zaujímavú diskusiu, ktorú sme tu dnes mali, aby nám povedala, čo nové sme sa poučili, čo nové, nové sme sa dozvedeli. Nech sa páči, pani Figueiredo. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Áno, máte pravdu, táto rozprava bola veľmi dôležitá. Bolo to vypočutie, ktoré sa zameralo na všetky aspekty života a spoločnosti. Ženy tvoria tú väčšiu polovicu našej spoločnosti a musia preto zohrávať dôležitú úlohu. My sme sa zamýšľali dnes nad tým, ako môžeme zlepšiť našu spoločnosť a ako spraviť, aby spoločnosť bola lepšia a samozrejme potom budú ženy žiť lepšie. Musíme zabezpečiť to, aby ženy E, boli plne rešpektované, mali ľudskú dôstojnosť, mali dôstojnosť ako ľudské bytosti. Dôležité je, že ľudské práva musia byť garantované pre každého, aj pre ženy. E, bolo veľmi zaujímavé si vypočuť túto diskusiu. Myslím si, že čo musíme spraviť, je uznať ľudské práva a musíme zabezpečiť sociálnu inklúziu. Toto je veľmi dôležité. Keď si pozriete, aké vážne dopady mala hospodárska, finančná a sociálna kríza. Sú to viaceré krízy, ktoré veľmi zasiahli aj zasehli najslabšie skupiny naše, našej spoločnosti, a teda ženy. Ženy sú diskriminované, sú diskriminované Rómky, pristahovalkyne, ženy, ktoré žijú sami, ženy, ktoré sú na dôchodku, potom samoživiteľky, ženy. Všetky tieto kategórie žien trpia pod e, týmito viacerými druhmi diskriminácie. Nechcem teraz menovať všetky typy diskriminácií, ale všetkým nám je jasné, čo tým myslíme. A je nám aj jasné, že čím horšia je osobná situácia jednotlivca, tým horšia je diskriminácia diskriminácii dochádza v našich členských štátoch a vidíme, že situácia sa nezlepšuje, ale zhoršuje. To, čo musíme spraviť, je garantovať ľudskú dôstojnú pre všetky ženy vo všetkých situáciách. Musíme zabezpečiť, aby sa rešpektovali ľudské práva. To znamená, že musíme zabezpečiť e, primeraný príjem pre ženy, musíme zabezpečiť dôstojnú prácu, musíme zabezpečiť, aby ženy boli ekonomicky nezávislé a tieto oblasti nutné riešiť, aby ženy e, mohli takto žiť, mohli využívať svoje práva a dôstojnosť. To znamená, že musíme garantovať príjmy, ako aj ďalšie nástroje, ktoré budú viesť tomu, aby ženy boli podľa možnosti čo najnezávislejšie. V tejto súvislosti spomínali vzdelávanie, odbornú prípravu, hovorili sme o sociálnej pomoci, infraštruktúre, hovorili sme o podpore rodinám, podpore deťom, hovorili sme o podpore starších, hovorili sme o podpore ľudí, ktorí sú chorí. Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, je dôležité garantovať sexuálne reproduktívne zdravie. Zároveň je dôležité zabezpečiť pomoc pre staršie ženy. To sú všetko veci, ktoré musíme spoločne riešiť. Ako som už spomínala, v krízovej situácii dochádza k zvýšenej diskriminácii. To je bod, ktorý sa viacejkrát opakoval pre všetkým oblasti miest. Dnes tu máme väčšie rozdiely mzdách ako v minulosti. Máme tu viac chudoby. A chudoba je najhoršia forma diskriminácie žien lebo ženy najviac trpia, keď musia žiť v chudobe a keď príspevky sú pre ženy nižšie ako pre mužov. Spomínalo sa to, že musíme sa obrátiť na ženy, musíme s nimi diskutovať, musíme im počúvať, musíme pochopiť, čo oni chcú v rôznych, rôznych situáciách, v rozličných štátoch musíme na svoju stranu získať miestne a regionálne orgány, aby sme mohli pokračovať v tejto práci. Musíme zistiť, aká je reálna situácia, musíme diskutovať, počúvať a musíme vypracovať určité indikátory. Sú to indikátory, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť, čo sa deje, aby sme dosiahli pokrok v tejto našej práci Musíme mať lepších indikátorov, ktoré budú lepšie kopírovať realitu. Realitu žien v reálnom živote, v reálnych situáciách. A myslím si, že musíme viac zohľadňovať potreby žien pri všetkých politikách európskej úrovni, na európskej úrovni, ale aj na miestnej úrovni, na vnútroštátnej úrovni. Lebo nestačí iba vypracovať dokumenty, kde bude toto uvedené. Dôležité je sa mobilizovať, aby sme mohli pracovať na tejto téme lepších indikátorov, aby sme získavali z toho pozitívne veci. V našich, našom výbore diskutujeme o legislatíve, ktorá sa týka materstva. To je to, čím sa aktuálne zaoberáme a my argumentujeme aj v prospech otcovskej dovolenky, lebo to ešte nemáme na európskej úrovni. Ale sú tam isté skúsenosti v niektorých členských štátoch, napríklad v Portugalsku. A toto je veľmi pozitívny aspekt tak pre mužov, ako aj pre ženy, aby sme ich povzbudili, aby sa viac podielali na rodinnom živote, aby nediskriminovali ženy Dôležité je, aby jej muži boli viac zapojení do rodinného života. Musíme sa poučiť o skúsenosti, ktoré máme v našich členských štátoch. A ak sú takéto dobré skúsenosti, musíme tieto poznatky šíriť. Myslím si, že toto by mohla robiť Európska komisia. To sú nejaké kroky, ktoré mohla zorganizovať komisia. Šírenie najlepšej praxe a najlepších skúseností. Ja si myslím, že tá legislatíva, ktorú máme, samozrejme môže byť ešte lepšia, môže byť vylepšená. A čo sa týka tejto smernice, myslím si, že môžeme tiež ísť ďalej. Nebude to jednoduché. Nebude to jednoduché aj tu v Európskom parlamente. To znamená, že musíme pokračovať v našej práci. A musíme viac dbať na dôsledky chudoby, ktoré vedú potom k obchodovaniu so ženami a k prostitúcii. To sú vždy dopady krízy a väčšej chudoby. Musíme bojovať proti stereotypom. Tak mm, zameraných na mužov ako aj na ženy. Musíme to riešiť na obidvoch stranách. Viem, že nemáme už veľa času. To, čo by som chcela povedať, je, že ja vypracujem správu, o ktorej sa bude diskutovať v parlamente. Ďakujem pekne za vaše návrhy a za e, vaše myšlienky, ktoré ste dnes prezentovali. Toto všetko zapracujem do správy, o ktorej sa bude diskutovať tu v parlamente. Všetko, čo bolo dnes povedané, pevne veľmi zohľadní Európska komisia a politické skupiny v našom parlamente. Pevne verím, že toto dnešné podujatie prispieje k pokroku v našej spoločnosti a vytvoríme väčšiu rovnosť medzi mužmi a ženami. Zdôrazňujem, že môžeme to riešiť iba spoločne, musíme ísť pred a nie vzad aby sme mali lepšiu spoločnosť, kde by každý mohol žiť lepšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Figurejdo. Želám vám veľa úspechov pri práci na iniciatívnej správe. Na záver by som iba chcela povedať, že zdieľam názor pani Figurejdo. Všetci my máme možnosť prispieť k tomu, aby sme mali dobrú stratégiu pre rodovú rovnosť každý z nás zohráva iné úlohy, má iné skúsenosti, iné poznatky, ale my všetci musíme pracovať. Som veľmi rada, že máme mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú týmito dôležitými témami a ktoré prezentovali svoj názor a prispeli k tejto práci. Na záver sa chcem poďakovať pozvaným rečníkom, Chcem sa poďakovať prvému panelu, ako aj druhému panelu. Všetci prispeli významným spôsobom našej práci. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom, všetkým kolegyňam, kolegom a na záver sa chcem poďakovať aj našim tlmočníkom, ktorí nám pomohli uskutočniť tento seminár. Ďakujem pekne.